Thank you. Um, I'm hoping that as a number of S&D members... Ďakujem pekne. E, so socialistov možno niekto by mohol aj iný zareagovať. Takže vítajte na dnešnom e, stretnutí. Je to prvé stretnutie v novom roku, takže šťastný nový rok prajem všetkým a pozrime sa najprv na program. Normálne prvý bod je prijatie programu, ale ešte mám pre vás e, jednu otázku. Zajtra ráno, respektíve do obeda, medzi 9 a 9.30 sme eh, mali mať eh, tému správy Galpelc, ale budeme nakoniec rovno hlasovať, čiže otázka je následovná. Chcete začať eh, o 9.00 napriek tomu a potom mať hodinu a pol na hlasovanie, alebo radšej by ste začali 9.30? Hm? Ja si myslím, že pokiaľ budeme hlasovať dostatočne rýchlo, tak o 10.30 by sme mali byť s tým hlasovaním hotoví pokiaľ e, samozrejme by sme začali skorej, tak e, to stihneme určite a pokiaľ to nestihneme v tom kratšom čase, tak budeme mať potom menej času na tie ďalšie body. Čiže preto sa pýtam, chcete začať e, o 9? Dobre, tak o 9. A pokiaľ budeme rýchli a šikovní, tak aspoň dostaneme za odmenu takú malú pauzu na kávu pred ďalšími bodmi. Takže tento e, bod programu by sme e, pozmenili e, v tomto zmysle a chcem poprosiť, aby všetci členovia boli o tomto informovaní a teda, aby vedeli, že hlasovanie sa začne už o 9. ráno. Čiže beriem, že program je schválený s touto zmenou. Nejaké oznamenia predsedajúcej rozhodnutie koordinátorov z minulého roku, rozhodnutia, tie budú teraz zverejňované, čiže bude sa to dávať na web stránku IMKA. Všetky tieto rozhodnutia um, koordinátorov, ktoré v roku 2014 boli prijaté od začiatku E, funkčného obdobia nového parlamentu, alebo vlastne platí to od júla spätne, od e, nového funkčného obdobia. Čiže e, teraz to bude taká dlhá príloha, ale potom už nebude doposledná taká dlhá, pretože sa to bude vždy po jednom zverejňovať. Čiže to je tento bod, bude sa zverejňovať zápisnice prijatých rozhodnutí koordinátorov, na základe odporúčania Európskeho ombudsmana a dúfam, že aj toto prispie k tomu, aby sme transparentnosť našej práce zvyšovali. Chcem ďalej poprosiť členov, alebo pripomenúť im, že pokiaľ nemáte koordinátora skupiny, tak ste vlastne na tých skupinách obsahnutých nie ste zastúpení E, väčšina skupín e, posiela tam svojich koordinátorov, ale myslím, že jedna je taká, čo neposiela, aby si to uvedomili, že e, stretnutia koordinátorov sú dôležité, demokratické nástroje, čiže mali by sa tam každý mať niekoho vyslaného. Máme tu nový newsletter, ďakujem pekne sekretariatu, ktorý tento dokument pripravil. Máme takisto web streaming a teší ma veľmi, že ja vám môžem povedať, že pán Haber ktorý je môj, môj predchodca, tiež na toto stretnutie dnes príde a takisto vykonáva jeden experiment. Myslím, že má študentov, ktorí študujú európsku politiku a ktorí budú jednu z našich správ sledovať e, práve cez webstream v rámci vlastne predmetu, ktorý oni majú na univerzite o vnútornom e, trhu. E, ak sa nemýlim, tak je to správa komi, čiže oni potom možno aj nejako interaktívne do toho zasiahnu, možno, že tam bude nejaký chat interaktívny alebo také niečo podobné. To, aby ste teda vedeli. A teda je tu aj žiadosť o e-meeting, tak k dispozícii môžete sa pozrieť na všetky dokumenty, ktoré máme takýmto spôsobom. Ďalšia vec, 26. marca sme mali mať e, schôdzu, ale koordinátori boli natoľko milí, že súhlasili, že to dá presunúť na 24. marca a Mm, ja som dostal pozvánku na neformálnu radu o konkurencieschopnosti v Lotyšsku. Ja v mene e, výboru tam veľmi rada pôjdem a práve kvôli tomuto, ale teda e, musíme presunúť ten e, termín schôdze. Viem, že členovia výboru vždy chceli, aby práve na tejto rade pre schopnosť viacej ministrov sa zúčastňovalo, e, aby tam bola taká silná, silnejšia angažovanosť, takže sme vlastne e, radi, že sa vývoj uberá práve týmto e, smerom. Čiže máte aj zapisnicu, ktorá bola rozdaná. Pokiaľ nemáte k tomu žiadne pripomienky do konca dnešného stretnutia, tak berieme to, že zapisnica schválená bola ďalej aktuálne informácie, pokiaľ ide o diskusie v rámci trialógu. Trialóg e, prebieha, pokiaľ ide o témy správnej aplikácie e, zákonov v oblasti e, colných a v oblasti teda a polnospodárskej. Takže nech sa páči, pani kolegyňa. Áno, ja som to pripravila vo Finčine na prezentáciu, ale nedostala som žiadne informácie dopredu E, že tu dnes fínske tlmočenie vlastne nie je k dispozícii, takže ja som to mám pripravené po fínsky, ale teraz nemôžem vystupovať po fínsky, takže z takéhoto technického dôvodu vlastne to nepôjde. Predsednička, mne to tiež nikto nehovoril. E, mali sme tu mať finčinu, pokiaľ tu nemáme plný jazykový režim, tak za normálnych okolností nás informujú Viem, že niekedy nám povedali, že možno e, tá miestnosť e, so všetkými kabinami nebude k dispozícii. Pani predsednička láskavo hovorí, že tlmočníci vykonáme dobrú prácu. Pamätám si, že tá téma bola e, už niekedy v minulosti nastolené, že pokiaľ sa to opäť stalo tentokrát, a toto je tá miestnosť, kde sa nám nezmestia všetky kabiny, tak sa ospravedlňujem. Takže aký postup navrhujete, pani kolegyňa? This, my present tak e, po obede, keby bola finčina, tak by sme mohli tú prezentáciu spraviť e, vtedy. Myslím, že po obede finčina je. Alebo zajtra, keď skončíme e, hlasovanie, alebo prípadne po obede, možno po obede by sa našiel nejaký čas. Ďakujem. Um, ešte mi hovoria, že bola tam žiadosť, e, e, prírodná žiadosť e, od iného výboru, ktorý potrebovali fínskych tlmočníkov, čiže preto tam nastala tá zmena, ale v každom prípade po obede tu budú fínsky tlmočníci, čiže v tejto môžeme spraviť. Takže pokiaľ sme tu všetci, môžeme prejsť na prezentáciu správy pána De Jonga zriadenie Európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odradzania od nelegálnej práce. Takže nech sa páči, pán spravodajca. Dennis, Han, would you like to take the floor to discuss your report? Thank you. Hartelijk dank, eh, voorzitter. En Ďakujem pekne. Pani predsednička, ja som iba teraz e, pribehol, lebo boli tam nejaké problémy e, s dopravou, takže prepačte. A pokiaľ ide úvod do mojej správy, chcel by som sa poďakovať e, v prvom rade tieňovým spravodajcom. Ja nie som zvyknutý na pracovanie týmto postupom, ako bol použitý tu vlastne bolo veľa pozmeňovacích návrhov, ktoré doplňovali tú správu, niektoré sa aj prekrývali navzájom. Bol to výsledok diskusie medzi tieňovými spravodajcami. Tam vlastne bol iba jeden kompromisný pozmeňovací návrh na sklade ich diskusie, ten som predložil ja. Týka sa odseku 7 a potom boli e, teda ďalšie pozmeňovacie návrhy. Vrajím, že sa to častočne aj prekryva, takže preto sme to takto vyriešili spoločne. A potom došlo k výmene e-mailov, e, pokiaľ ide o text a návrh, ktorý predložili EPP s podporou ECR. Tam bol návrh pozmeniť text a kompromisne sme sa snažili jasne povedať, že ide tu o aktivity v sociálnej politike a daňovej politike na úrovni členských štátov. S tým súhlasím, ale nie, celkom sa mi páči to, že pokiaľ túto časť tej formulácie stade vyhodíme, tak e, dochádza k tomu, že je tu nedostatočná dokumentácia, to má negatívny dopad na produktivitu a zamestnanosť. Čiže čo je dôležité je to, že pokiaľ chcete dobrú zamestnanosť, tak e, netreba postupovať takýmto nezákonným spôsobom. Máme na trhu práce samozrejme rôzne problémy, ktoré vyplývajú zo znižovania používania normálnych štandardných e, zmluv a veľa e, práce sa vykonáva na základe iných podmienok, tých neštandardných povedzme, nie celkom takých e, správnych, tak povediac, a pokiaľ platí, že dochádza k takýmto neštandardným zmluvám, tak treba to v tej správe spomenúť. My sme súhlasili s tým, že samozrejme členské štáty v oblasti sociálnej najmä politike sú tie, ktoré majú právomoci. To nejako nespochybňujeme. A inak som otvorený aj návrhom zo strany tieňových spravodajcov ešte pred hlasovaním, pokiaľ bude potreba ďalší konzultácií, tak určite to počas dňa stihneme a zvládneme. Um, thank you. Ďakujem pekne. Čiže tieňový eh, spravodajcov. Ima Štefan, nech sa páči, EPP. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tiež by som chcel eh, oceniť eh, prácu aj tieňových spravodajcov, aj všetkých zamestnancov, ktorí sa podielali na tejto správe. Poprvé, všetci súhlasíme, že treba bojovať proti nelegálnej e, práci, pretože to je vec, ktorú treba proste v Európskej únii vyriešiť a preto táto platforma je užitočným nástrojom. To je, myslím si, ten hlavný e, bod, ten hlavný vecný bod, s ktorým môžeme súhlasiť. Ja chcem zdôrazniť vec, alebo skutočnosť, že najlepší spôsob boja proti nelegálnej práci je dobrý, vhodný fiškálny a sociálny systém vymáhania týchto záležitostí eh, v rámci členských štátov. A to je presne súčasť tej, eh, toho kompromisu, ktorý spomenul pán spravodajca, ktorý je uvedený teraz v odseku 7. Takisto sme sa zhodli na tom, že eh, Európsky parlament by mal mať istú úlohu pozorovateľa v rámci tejto platformy a to je podľa mňa tiež dôležité. A takisto treba zúrazňovať efektívne používanie tejto sumy, tohto objemu, pretože táto platforma má aj isté rozpočtové dopady 2,1 milióna eur, čiže je veľmi dôležité, aby Európska komisia e, naozaj zabezpečila efektívne využitie týchto finančných zdrojov. A Mal by som ešte jeden teraz návrh aj za ďalších tieň spravodajcov, pretože pokiaľ ide o vecnú stránku jednotlivých pozmeňovacích návrhov, my sme sa v zásade zhodli, ale bol tam jeden taký kontroverzný bod a ten sa týka výrazu regularizácia pracovných miest. To je taký kontroverzný mm, koncept, ktorý nemá priamy dopad na túto e, platformu a preto by som chcel navrhnúť, že by sme tento výraz spomínacích návrhov odstránili a ak by sa to tak e, stalo, tak potom môžeme podporiť aj všetky kompromisné návrhy. Ďakujem. Thank you, Maria Ďakujem pekne. cu care am reușit să mă Ďakujem kolegom tieňovým spravodajcom. Uh, hovorila som so všetkými, takže som mala možnosť viackrát hovoriť aj s pánom spravodajcom, pánom De Jongom, čo ma veľmi teší. Kolega De Jong veľmi dobre povedal, že súhlasíme s touto iniciatívou Európskej komisie, aby sa vytvorila táto platforma. Nemali by sme byť naivní. Uh, treba pod potláčať eh, túto nedeklarovanú prácu, ale um, Vieme, že tento jav tu je, že má mnohé negatívne dôsledky aj na samotných pracovníkov, pretože aj po 25 uh, eh, rokoch eh, práce nemajú napríklad nárok na dôchodok, nemajú žiadnu ochranu a to má aj negatívny dopad na uh, konkurencieschopnosť. No a Prosím som tejto platformy chceme pomôcť identifikovaniu tejto nedeklarovanej práce, aby teda hospodárstvo sa mohlo e, zdravo rozvíjať. Ďalším dôsledkom, dlhodobejším, dúfam, bude tlak na tento jav, pretože ak e, sa tento jav bude e, rozširovať, tak aj rozpočty členských štátov budú z toho trpieť. Pretože osoby, ktoré neodvádzajú dôchodkové odvody skončia pod hranicou chudoby v čase, keď odídu do dôchodku a to bude ďalší náklad, ďalšia záťaž na štátny rozpočet. Čo sa týka pozmeňovacích návrhov, stiahli sme niektoré, ale myslíme si, že ešte tu ostávajú pozmeňovacie návrhy EPP, našej skupiny a zelených, ktoré sú zásadné podľa nás. A to vlastne súhlasí, súvisí s tým, že táto platforma predpokladá e, zapojenie Európskeho parlamentu. Európsky parlament by mal byť tým pozorovateľom a členské štáty budú mať pod povinnosť zúčastňovať sa na tejto platforme a komunikovať relevantné informácie. Čiže takisto nejaké jednotné kontaktné miesto, existencia pravidiel, fungovania tejto platformy E, zjednotené, harmonizované pravidla, pretože keby každý postupoval podľa svojho e, uvaženia, bola by tam nulová efektívnosť. Čiže tie hlavné e, myšlienky sú v tom texte a pre, preto teda skupina SAD bude hlasovať za tieto pozmeňovacie návrhy. A čo sa týka tých odlišných bodov, nemyslím, že je tam také ťažké pracovať sa ku kompromisom, takže myslím, že sme na správnej ceste. Ďakujem pekne. No, Ďakujem pekne, pani predsednička. Takisto by som sa chcela poďakovať pánovi spravodajcovi za jeho prácu a aj tieňovým spravodajcom a v plnej miere súhlasím s tým, čo sme tu už boli povedali, že vlastne sme proti nenahlásenej práci a chceme bojovať proti tomuto fenoménu. A ja pracujem eh, aj v iných výboroch a ja si myslím, že je tu dobrá možnosť pre určitú platformu, ak budeme jednoducho eh, postupovať s týmto cieľom ďalej. Hlavnou prioritou je, aby táto platforma bola skutočne takou efektívnou, efektívnym nástrojom pre jednotlivé orgány v členských štátoch, ktoré to môžu kontrolovať. Myslím, že si musíme uvedomiť, že všetci eh, všetky zúčastnené strany by mohli byť pozorovateľe, pretože jednoducho by tu nebola tá hodnota za peniaze. Takže tie najdôležitejšie zúčastnené strany sú tu sociálni partnery, Medzinárodná organizácia práce. Takže pokiaľ ide o ten cieľ, aby sme zabránili nelegálnu prácu, tak musíme nahlásenú prácu jednoducho prezentovať ako tú lepšiu možnosť, tak to navrhovalo vlastne EPP, menej byrokratívy administratívneho zaťaženia je to, čo potrebujem predovšetkým pre malé a stredné podniky. Aspoň ja to tak vnímam. A my, to znamená skupina ALDE, protestujeme proti tomu, aby sa tu hovorilo o regularizácii prác, pracovných príležitostí. To v tomto stanovisku nemá opodstatnenie. Ja súhlasím s tým, čo tu bolo povedané za tieňo, zo strany tieňového spravodajca. Mali by sme jednoducho všetky odvoláky v tomto stanovisku vyňať zo znenia textu. Ďakujem pekne, Igor Šoltes. A ešte stále zaznamenávame rečníkov, ktorí sa hlásia, takže sa môžete prihlásiť. Ivo, ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. My takisto si uvedomujeme, že nelegálna práca je veľmi vážnym problémom pre celú Európu a Bolo to vlastne vyjadrené už aj v tejto správe patričným spôsobom a ja by som sa chcel poďakovať spravodajcovi aj všetkým tieňovým spravodajcom. Viaceré z týchto záležitostí už vlastne boli povedané zo strany kolegov, zo strany kolegov za, za socialistov aj iných, ale predsa len zelení napríklad navrhli, aby to boli voľné pozmeňujúce návrhy. Ja by som chcel zdôrazniť, že nelegálna práca je vážnym problémom, ktorý má dopad aj na rozpočet, pokiaľ ide o znížené dane a znižený výber daní a takáto nelegálna práca vlastne neprodukuje určité rovnaké prostredie pre všetky členské štáty v Európskej únii. Preto by som chcel takisto povedať, že keď tu hovoríme o tej platforme, tak si musíme uvedomiť, že táto platforma by mala byť efektívna. Inak tu bude problém. Inak tu bude problém, že to jednoducho bude iba malý krok dopredu, ktorý nevyrieši tento problém s nelegálnou prácou. Takže možno v budúcnosti by sme mohli hovoriť aj o určitej forme európskeho inšpektora alebo inšpekcie pre takúto nelegálnu prácu, čo by bol skutočne takým e, prvkom, ktorý by nám ukazoval, že ako to vyzerá v jednotlivých členských štátoch Vzhľadom na situáciu v niektorých krajinách, kde takýto inšpektori, takáto inšpekcia je, pokiaľ ide o otázky práci. A tieto inšpekcie jednoducho nie sú dostatočne personálne vybavené ani rozpočtovo na to, aby pracovali patričným spôsobom a je to skôr taká potemkinová dedina. Takže my potrebujeme e, túto platformu, to je samozrejme krok smerom dopredu, ale takisto potrebujeme inštitúciu, ktorá bude sa mm, rázným spôsobom venovať s touto problematikou nelegálnej práce. Ďakujem. Mám ešte aj pripomienky z mojej strany, pokiaľ ide o vtieľného spravodajca z ECR, nám aspoň poslal. Ďakujem pekne spravodajcovi za to, aby sme sa teda sústredili na túto dôležitú prácu. Podporujeme tu princípy platformy, ktorá sa sústredí na a, tieto ciele a takisto sa sústredí na to, že chceme mať rýchlu výmenu údajov, chceme to vyvážiť, zharmonizovať a samozrejme v súlade s princípmi ochrany údajov, predovšetkým pokiaľ ide o údaje o daňových o daniach a pokiaľ ide o zamestnancov. Takisto bych chcel zdôrazniť, že povaha nelegálnej práce sa líši medzi členskými štátmi a je veľmi dôležité, aby daňový poplatník dostal to, za čo platí v daniach a Jednoducho oni, daňoví poplatníci, musia určovať svoje vlastné aktivity v tejto forme na to, aby to bolo vyvážené, aby to bolo v súlade s ostatnými krokmi, ktoré sa môžu teda diať na úrovni členských štátov, ako napríklad zlepšenie e, zručnosti školenia na to, aby sa jednoducho zlepšila kvalita práce. Takže v podstate sme skutočne veľmi citliví, pokiaľ ide o tie oblasti, kde to ide nad rámec také spolupráce a kde sa to uberá skôr k otázke také, kde eh, ECR uprednostňuje kompetencie jednotlivých členských štátov. A preto vlastne podporujeme návrh EPP, že tá veta alebo výraz regularizácia by mala byť vyňatá zo znenia textu tejto správy. A pokiaľ ide o správy, ktoré podáva komisia, tak myslíme si, že niekedy je dobre, keď komisia predloží takú správu, ktorá má taký prierezový náhľad, Navrhli by sme teda, že nepotrebujeme túto správu každý rok, skôr potrebujeme kvalitné správy, nejde nám o kvantitu a možno je lepšie niekedy mať, e, každý druhý rok mať správu, ak je kvalitnejšia a nemali by sme potom teda takýmto formou opakovať každý rok niečo a nezlepšovať kvalitu. Musí tam byť samozrejme aj predstaviteľ Európskeho parlamentu v tejto platforme. E, takto sa zastúpia vlastne členské štáty. Podporujeme návrh EPP, pokiaľ ide o ten kompromisný návrh. A spolu podpíšeme teda aj pozmeňujúce návrhy, ktoré oni predložili, takže ide nám o to, aby sme zabezpečili táto zodpovednosť kde chceme zdieľať tie overené postupy, overené informácie, to bude na prospech veci a nechceme podkopávať vážnosť tej záležitosti. To znamená, že predsa len hlavná zodpovednosť zostáva na úrovni členských štátov. Takisto sme predložili pozmeňujúce návrhy ohľadne finančných nástrojov, ktoré sa využívajú z komisie. Tieto sa musia vyplatiť transparentným spôsobom. Myslím, že to tu vlastne už bolo spomenuté takisto. Takže máme tu ešte zoznam rečníkov, ktorí sa prihlasili. Nie, nemáme. Takže gratulujem vašej práci. Každého ste primeli k tomu, aby súhlasili. Poprosím vás, keď eh, budeme mať ešte po obede túto tému ohľadne predsedníctva, tak stav zbierame rečníkov na zoznam rečníkov, tak poprosím vás, aby ste sa prihlásili, aby sme vedeli, koľko zhruba tam mm, chce byť prihlásených ľudí do diskusie. Chcú sa tieňoví spravodajcovia vrátiť ešte k niečomu? Áno? Nech sa páči, máte slovo. Áno. Chcela som povedať, že som bola na zozname tých, ktorí mali otázku pre eh, miserku popoludní. Ale pani predsednička, chcete nejakú dohodu z EPP, pretože ja potom už ničomu nerozumiem. Ak som mala dohodu z EPP, tak ja som súhlasila s tým, že parlament musí byť eh, niekým zastúpený a spravodajca EPP povedal, že s tým súhlasí s touto myšlienkou, eh, čo sa týka mm, hodnotenia a správy. Ja som bola aktívna v tých súkromných sieťach, eh, teda a ak by to trvalo dva roky, kým budeme o túto správu o fungovaní, tak eh, možno sa nám nepodarí upraviť niektoré veci, ktoré nebudú dobre fungovať. Takže moja žiadosť myslím, že bola počas diskusie s ostatnými spravodajcami, tieňovými spravodajcami podporená, takže neviem, prečo by sme nemohli mať ročnú správu, prečo to má byť dvojročná správa. Ja nevidím teda, aký, aká je tam potom tá dohoda z ZPP, e ale ak chcete efektívnosť, tak e, sa musím pozrieť na to, ako zabezpečiť efektívnosť tejto platformy. No a ja som teda to, čo som e, ja podporila v tých pozmeňovacích návrhoch, by nám prinieslo vyššiu efektívnosť. Mm to, čo uh, sme tam dohodli, neznamená, že sa nebude rešpektovať zrchovanosť e, členských štátov, uh, fiskálna a ďalšia daňová uh, zostane, zvrchovanosť zostane zachovaná, ale keď pracovník prejde do iného členského štátu, musí byť zaregistrovaný ako taký, aby mohol potom odviesť svoje povinné odvody, dane a tak ďalej. Takže nie je mi jasné, prečo ste proti tej myšlenke ročnej správy a nechápem, uh, Eh, a mne, teda aká je tam tá dohoda medzi vami a ECR? Išlo tu ohľade tento ten kompromisný pozmeňujúci návrh. Bolo tu viacero pozmeňujúcich návrh, môžeme hlasovať každý za svojom, po svojom, ale ohľade tohto kompromisného návrhu som povedala, že moja politická skupina podporuje návrh EPP. Nehovorila som o ostatných. A teraz môžeme prejsť ďalej. A možno, je to teraz už jasnejšie? Áno. Prepačte, takže ja si to uvedomujem, áno, samozrejme, vyriešili sme to. Iba jeden pozmeňujúci návrh. A teraz jednoducho trochu presuniem ručičku na hodinkách. Či nie? Predsa len e, tu máme ten fínsky program týkajúci sa, teda, ktorý bol presunutý na popoludne. Pán De Jong, chcete ešte niečo povedať? Áno, ja budem stručný, pretože vlastne aj vyjadrenia boli stručné, ale dve poznámky z mojej strany. Viaceré delegácie tu hovorili, respektíve politické skupiny tu hovorili o regularizácii práce ako problém v tomto tých pozmeňujúcich návrhoch. Takže apelujem na to, predovšetkým SND prinieslo tento nový koncept. Nebola to moja pôvodná, na, môj pôvodný návrh, ja som to podporil pretože ja som videl, aká je za tým vlastne tá myšlienka, ale ja by som chcel, aby sme v priebehu dňa jednoducho skontaktovali Evelyn Gepard, jej sekretariát, aby pretože to sú jej pozmeňujúce návrhy, či teda ona chce vyňať ten výraz regularizácie a či zvyšok pozmeňujúcich návrhov chce ponechať v rámci tých, ktoré predložila, pretože má po to podporu, takže či s tým súhlasí SND, uvidíme, či to je možnosť ísť takhle dopredu. A po druhé, takisto chcem sa skontaktovať, predovšetkým pokiaľ ide o EPP a ECR, aby sme teda vedeli, že či tu môžeme mať odvolávku ohľadne zamestnanosti v tomto kompromisnom riešení, pretože to je kľúčové a je to kľúčové vlastne aj pre SND a zelených. A takisto by som chcel mať aspoň kompromisný pozmeňujúci návrh odsúhlasený predtým, než sa dnešný deň skončí. Takže toto sú tie, toto je tých pár krokov, ktoré musíme urobiť. Ja chcem pripomenúť, že lehota, pokiaľ ide o oddelené hlasovanie, o tom tu hovoríme, to je vlastne 4 hodiny popoludní a potom môžeme pozmeňujúce návrhy rozdeliť teda na časti, ak chcete. A pokiaľ ide o kompromisné návrhy, tak tam to je takisto 4 hodiny popoludní kompromisné pozmeňujúce návrhy. A takisto je možné mať kompromisné rozumiece návrhy, ktoré budú zastúpené zo z viacerých politických skupín, alebo aj také, kde sú iba dve, tri skupiny. Takže to je jednoducho absolútne možné. Ale budeme jednoducho potrebovať e, tieto návrhy mať čo možno najskôr, aby aj ostatní poslanci mali možnosť ich preskúmať a pozrieť sa na ne. Takže ďakujem vám veľmi pekne. impeccable timing from the rapporteur. Vynikajúce to bolo načasované, pán spravodajca. Ďakujem vám veľmi pekne. Môžem vám pripomenúť, že mm, tieto programy sú také indikatívneho charakteru, takže my sa snažíme dodržať ten časový harmonogram. Teraz prejdeme k správe pani Karasovej. Kalasovej ohľadne výročnej správy o politike hospodárskej súťaže EÚ, kde hlavný výbor gestorský je Ekon. Ona koordinovala túto správu a vlastne robí to v mene IMKO. Takže bezprostredne jej dávam slovo a potom dostanú slovo tieňoví spravodajcovia a takisto vás poznačím. Naznačte, e, či sa chcete vyjadriť alebo nie. Ďakujem pekne, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa ospravedlňujem za omeškanie, ale stretnutia výborov sú vždy všetky o tom istom čase, takže sa to ťažko zosúľaďuje. Chcela by som v prvom rade sa poďakovať kolegom za ich príspevky a takisto za ich dobrú spoluprácu, ktorú sme mali v tejto správe. A mali sme tu 68 pozmeňujúcich návrh, ktoré boli predložené, ktoré sa týkajú viacerých okruhov tematických. A ja som navrhla 7 kompromisných návrhov, aby sme jednoducho zapracovali tie obavy niektorých kolegov, ktoré boli takto vyjadrené ja som rada, že väčšina politických skupín dokáže podporiť väčšinu týchto kompromisných návrhov. Chcela by som tu zdôrazniť v tomto kontexte, že ako sa odsúhlasia tieto kompromisné návrhy, tak nebudeme môcť hlasovať po častiach o tých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú vlastne pokryté kompromisnými návrhmi. Inak by to znamenalo, že ja by som bola jediná, ktorá tu vlastne chce mať určitý kompromis dosiahnutý, takže ja som rada, že máme kompromisy, ktoré podporujú väčšina politických skupín ohľadne digitálneho jednotného trhu. To znamená, to je naša vlastne priorita, pokiaľ ide o generálne riaditeľstvo pre hospodárskú súťaž, to je komplexné e, komplexná oblasť a dodatočné slova ohľadne neutrality siete. Ja by som navrhla hlasovanie po častiach, ak takáto požnosť by umožnila poslancom podporiť. To potrebujeme jednoducho silný kompromisný, silnú kompromisnú podporu. Pokiaľ ide o kompromis ohľadne odseku o pôvodnom návrhu, ktoré sa sústredí predovšetkým na spotrebiteľov, tak pokiaľ ide o jednotlivé pozmeňujúce návrhy, ako som už povedala, máme tu viaceré otázky, ktoré vlastne boli nastolené zo strany poslancov a ja ich dokážem podporiť, pre všetkým tie, ktoré sa týkajú otázky hospodárskej súťaže a ktoré vlastne sú v kompetencii nášho výboru, ale je ťažké podporiť tie, ktoré sa týkajú možno iných oblastí legislatívy. A chcela by som teda spomenúť aspoň niektoré z nich. Pozmeňujúci návrh 31 pána Žudona, ktorá sa týka štátnej pomoci v priemyselnej politike. Moja prvá obava je tá, že sme sa dohodli na úrovni IMKO, že nebudeme sa týkať otázky štátnej pomoci a takisto mm, by som mohla veľa povedať ohľadne štátnej pomoci, ale aj ostatné politické skupiny, ale to nie je táto téma. A možno komisie alebo výbor, možno komisia by sa mohla vyjadriť k tomuto, že či by vlastne táto e, politika naša mala zasahovať aj do priemyselnej politiky. Máme na európskej úrovni politiku hospodárskej súťaže, ktorá sa týka vnútorného jednotného trhu, ale nemáme európsku priemyselnú politiku. To je otázka, že či by to podkopávalo nejaký jednotný vnútorný trh. A ďalšia otázka súvisí s tým, že kartely majú možnosť že sú tu stanovené určité pokuty a že to je takisto, že to môže poškodiť hospodársky chod. Pokiaľ ide o ochranu údaja, pokiaľ ide o aplikáciu charty pre základné práva v digitálnom sektore, to sú takisto otázky, ktoré sa netýkajú hospodárskej súťaže, respektíve nie priamo, sú možno relevantné v iných oblastiach, ale v tejto oblasti by som ich chcela vynechať. A pokiaľ ide pozmeňujúci návrh 25 zo strany zelených ohľadne transparentnosti, bude sa tu hlasovať po častiach, ale ja by som chcela zdôrazniť, že úloha DG pre hospodárskú súťaž ehm, to je vlastne nezávislý úrad pre, e, pre dohľad nad e, hospodárskou súťažou, vyplýva to vlastne z celkovej kompetencie Európskej komisie ehm, Musí sa tu postupovať v súlade s požiadavkami ohľadne transparentnosti, ale ak sú tu určité otázky týkajúce sa kartelov, tak tu potrebujeme určitú mieru tajnosti uchovávania informácií, inak jednoducho nie je možné uh, pomenovať konkrétne tie kartely, ak všetko bude otvorené a prístupné, takže to by som nepodporila. Pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh 30 pána De Jonga, tam sme skontaktovali Európsku komisiu, aby sme požiadali dodatočné informácie týkajúce sa otázok týchto a zdá sa, že oni nedostali nejaké sťažnosti týkajúce sa e, tejto problematiky. Táto situácia je dosť špecifická a možno by sa to mohlo nastoliť formou ústnej otázky alebo písomnej otázky vo vzťahu k Európskej komisii. Ja viem, že všetci poslanci majú iné obahy, obavy a iné priority a dúfam, že sa nám predsa len podarí dosiahnuť také výsledky, ktoré budú zacielené na riešenie tejto problematiky, aby sme vedeli e, vyriešiť tie otázky, ktoré sa týkajú predovšetkým v kontexte ochrany e, spotrebiteľov v kontexte hospodárskej súťaže, takže jednoducho musíme byť v spolupráci a v súčinnosti aj s predstaviteľmi ekonu, takže teším sa na vyjadrenia našich kolegov. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Šváb. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Chcel by som sa poďakovať pani Kalasovej za skutočne konštruktívnu spoluprácu s tým cieľom, že vlastne sa snažíme dosiahnuť spoločné stanovisko. Ďakujem veľmi pekne. tak ako to je stanovené, je dobrý postup. Nechcel by som, aby sme tu mali nové doplnenia ústnou formou, ale tie hlasovania po častiach, pokiaľ ide neutralitu siete, ktoré vlastne už činné spravodajcia prerokovali, aby sa tieto realizovali, ale nepotrebujeme tu teraz nejaké nové obsahové doplnenia. To by sa jednoducho nezlepšilo, iba by sa to skomplikovalo. A takisto pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy, ktoré vlastne sa dostali do kompromisných návrhov, Tie sú podľa môjho názoru dobré. Takisto pozme, kompromisný návrh číslo 3 je dobrý, pretože ide v ústrety všetkým tým, ktorí sa tejto téme už pri uznesení vlastne venovali. A tieňová spravodajkyňa z SND sa ešte predtým obrátila na mňa ohľadne hlasovania po častiach, pokiaľ ide o kolektív redress. A chcel by som povedať, že v predchádzajúcom parlamente sme prijali smernicu, ohľadne zlepšeného pres, eh, ohľadne jeho postupu pri karteloch. Takže ja si myslím, že toto sa musí predovšetkým implementovať predtým, než tu budeme príjmať nejaké iné a ďalšie predpisy. Ale ak tu bude hlasovanie po častiach, tak ja s tým osobne nemám žiadny problém. Pokiaľ ide požadovanie centier pre ochranu spotrebiteľov, to si myslím, že bolo dobre pokryté a pokiaľ ide o tému neutrality siete, to je súčasť vlastne hlasovania po častiach, takže aj tu vlastne budeme mať dobrý výsledok podľa môjho názoru. Takže, pani predsednička, môjim želaním je iba to, aby sme to, aby sme to nezačali celé znovu otvárať, ale tak, ako to bolo odsúhlasené na úrovni tenových spravodajcov, aby sme hlasovali podľa týchto, aby sme to mohli na čas ukončiť. Ďakujem. Thank you. Excellent. And the Ďakujem Lucien za e, SN. E. Ďakujem. A ďakujem za vynikajúcu prácu e, súvisiacu s týmito témami a kompromismi. Mali sme veľmi užitočné schôdze tesne pred Vianocami. My môžeme v zásade podporiť kompromis 3, 4 a 7 a dohodli sme sa na aktualizovanom znení kompromisu 5 a sme E, s tým spokojní, veľmi e, intenzívne na tom pracovali všetky politické skupiny. A myslíme si, že sme dosiahli dobrý výsledok. E, všetci boli veľmi ústretoví. Ako povedal pán Šváb, podporujeme návrh toho oddeleného hlasovania pri kompromise 1, aj keď si myslíme, že ten text je veľmi dôležitý a Ďakujeme pani Kalas za jej kompromisné znenie, pokiaľ ide o sieťovú neutralitu, neutralitu siete. Akceptujeme ten bod, že ak je tam kompromis, nemali by byť nejaké ďalšie eh, oddelené uh, hlasovania, ale bolo nám navrhnuté, že by tu mohlo byť takéto oddelené hlasovanie, najmä pokiaľ ide o tie otázky kolektívnej nápravy. A ja som chcela naozaj vyzvihnúť to, čo spomenul pán Šváb ohľadne toho, čo sa už deje v oblasti kolektívnej nápravy. A v kontexte EÚ je to vnímané nie ako nejaký, uh, uh, nejaký postup, ktorý sa v USA uplatňuje na, na nejaké očkodné alebo na nejaké trestanie, ale toto nie je uh, naša motivácia. Je to dôležitý princíp kampane. Samozrejme, že by sme chceli, aby to bolo v znení kompromisu, ale uh, ak to tam nebude, tak by sme chceli uh, hlasovať e, o tom, aby no to bolo e, teda zaznamenané. Nechceme byť nejaký nekooperatívny, čo sa týka celého procesu. No a takisto kompromis 2. Jednoducho tam bol odkaz na chartu EÚ základných práv, mm, aby tu bol jasný zmysel toho kompromisu. Ak to nebude zahrnuté do kompromisu, chceli by sme, aby tam bolo oddelené hlasovanie, takže toľko naše e, ďalšie úvahy k tomu. Ďakujem pekne. Sorry, I also should have said we... A ešte som mala dodať, že podporujeme návrh 30 od GUE, ktorý dal teda pán De Jong. Can I remind... Mohla by som e, vám pripomenúť, že Kompromisné návrhy e, musia byť podpísané viac než jednou skupinou. Je možné mať viac než jeden kompromisný návrh k tej istej téme. V tomto prípade by ste teda hlasovali za jeden a nie za ten druhý. A keď je predložený kompromisný návrh, tak nie je možné doplňať ešte nejakú ďalšiu časť existujúceho pozmeňovacieho návrhu zo strany jednej skupiny, pokiaľ e, to neurobia ústnym pozmeňovacím návrhom pri hlasovaní, to je vždy možné. Teda je vždy možné doplniť niečo ústnym pozmeňovacím návrhom, ale ak iný člen výboru bude proti tomu, aby bol predložený takýto ústny pozmeňovací návrh, tak sa o ňom nebude hlasovať. A je vždy možné, aby skupina, ktorá nie je zúčastnená na kompromise, žiadala o určité eh, o to, aby určité znenie v kompromise inej skupiny bolo rozdelené. Čiže ak dve alebo tri skupiny, štyri skupiny sa dohodnú na kompromise a potom iná skupina chce odstrániť nejaké znenie, je to možné to, týmto oddeleným hlasovaním. Čiže všetky tieto veci sú možné kompromisoch, ak teda viac než jedna skupina s tým súhlasí. Viem, že v rôznych výboroch sú rôzne procesy, ale toto eh, je asi najjednoduchší spôsob, ako vysvetliť proces a postup tu v našom výbore. Takže prosím vás, zajtra máte so mnou strpenie, ak eh, bude to hlasovanie možno trošku komplikovanejšie. A teraz Mak, predstav, nech sa páči. Hm, ďakujem pekne. Ďakujem pani kolegyni Kalas za vynikajúcu prácu. Môžem to naozaj zoširoka podporiť. Myslím, že to nebola jednoduchá práca. Na začiatku nebolo zrejme, že budeme mať v končnom dôsledku veľmi široké kompromisy. Ako skupina ECR podporujeme kompromis 1, avšak pokiaľ ide o to aj s tým oddeleným hlasovaním eh, pre neutralitu siete, podporujeme aj kompromisy 2, 3, a veľmi som spokojný, že sa tu kladie dôraz na malé a stredné podniky, ktoré žiaľ eh, často tak povediac, sa, sú zabudnuté a a podporujeme kompromisy 4, 6 a 7. Trošku problémy sme mali s kompromisným návrhom 5. Tam bol aj ten rozdiel medzi vami, pani Kalas, a EPP. Ale v zásade si myslím, že máme správu, ktorá dostatočne zohľadňuje ochranu spotrebiteľa, ako aj voľný trh posunie vpred. Ďakujem pekne. Ďakujem a za zelených Jan Flip Albert. Ďakujem pekne prvom rade chcem poďakovať spravodajcovi za, spravodajkyni za veľmi dobrú prácu. Môžeme v zásade súhlasiť s väčšinou kompromisov, okrem chybajúceho odkazu na transparentnosť, o tom sa teda bude oddelenie hlasovať, a kompromis 5 a 7. Tam ešte stále máme problémy s ustanoveniami týkajúcimi sa verejného obstarávania potom je tam odkaz na reciprocitu. V kompromise 7 vzniká potom dojem, že konkurencia už e, vlastne slúži sa budete, a preto to nepodporíme. No uvidíme, aké bude vyzerať končný, končný výsledok, ale ďakujem pekne za vašu prácu. Ďakujem, Denis de Jong za GUE. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade ďakujem e, spravodajkyni, ako som už povedal, GUE môže akcentovať väčšinu kompromisných návrhov, okrem sedmičky, tam máme iný názor na budúcu budúcnosť sektoru energetiky a nie sme presvedčení o pridanej hodnoty väčšej konkurencie v tejto oblasti, ale to je dobre známe. Tie dve veci, ktoré ostávajú, jednak je to kompromis 1, požiadal som spravodajkyňu, aby doplnila ešte trošku viac z môjho pozmeňovacieho návrhu 22 do kompromisného návrhu 1, pretože momentálne nie je jasné, že to, čo tu chceme e, mať e, uvedené, je dostatočný počet e, teda, trhových aktérov. Imko sa tým už zaoberal v minulosti, napríklad stanovisku Švába. A, to bolo na túto istú tému pred pár rokmi. A je to podstatné, ale je tu dostatoč, aby, aby bol, je podstatné, aby bol dostatočný počet trhových aktérov, aby tam bola e, skutočná konkurencia, ale niekedy je to problém, najmä ak teda tá časť komisie, ktorá sa zaoberá hospodárskou súťažou, neskúma, či je možnosť napríklad e, nových subjektov, e, ktoré vstupujú na trh, e, alebo či v praxi máme tam iba troch hráčov na trhu, ktorí si tak povediac rozdelili ten trh medzi sebou. Ale otázka je, či je alebo nie je možné, aby aj noví hráči vstúpili na trh. Čiže musí byť možnosť aj pre malé a stredné podniky vstúpiť na trh. A ak sa nedoplní ten text, ktorý som navrhol do kompromisu 1, tak GUE NGL nebude blokovať kompromis 1, ale tým pádom nepovažuje po, pozmeňovacia 22 za obsiahnutý v tomto kompromise a preto chceme oddelené hlasovanie o našom pozmeňovacom návrhu ako doplnok k tomu kompromisu. Čo sa týka pozmeňovacieho návrhu 30, e, to druhá vec, o ktorej sme diskutovali, to sú tí maloobchodníci, ktorí sú nezávislí a predsa len spolupracujú. Možno to je špecifické, ale ten e, retailový sektor je dosť dôležitý pre tento výbor. Hovorili sme o tom pri viacerých príležitostiach. No a jednoducho nie je pravda, že by komisia nebola kontaktovaná. My sme žiadali nezávislých eh, malobchodníkov, aby teda sa vyjadrili. Mali sme kontakty aj s eh, ich organizáciou, aj s DG Comp. Jediná vec, ktorú eh, žiadame v, tom v tomto pozmeňovacom návrhu, je, aby sa preskúmala tá situácia. Čiže Veľmi rýchlo prečítam text na vyjasnenie. Dal som to spravodajkyni už v decembri aby bolo jasné, o čo mi ide. Súčasné znenie pozmeňovacieho návrhu 30 by sa dalo zlepšiť, urobím to ústnym pozmeňovacím návrhom a potom ten text by mal znieť. The situation of independent retailers who are allowed to work together under existing competition law provided that they maintain a certain measure of price differentiation among their brick and mortar shops, mortar shops. And in particular... No a treba v prvom rade preskúmať, či táto požiadavka a jej dôležitá časť by mala byť uplatňovaná aj na aktivity elektronického obchodovania, kde cenová diferenciácia sa nedá jednoducho zachovať. Pre nich je nesmierne dôležité, aby dokázali využiť elektronické obchodovanie. Ak nepožiadame komisiu o preskúmanie, tak to určite bude bariéra pre týchto nezávislých eh, maloobchodníkov, aby teda zohrali nejakú zásadnú úlohu na digitálnom trhu. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Dvaja sa tu ešte prihlasili rečníci. Najprv pani Bild, ďakujem pekne. Ja podporujem toto stanovisko. Ďakujem pani Kalas. Myslím si, že často národné orgány e, pre hospodárskú súťaž zabúdajú, že hospodárska súťaž sa musí uplatňovať aj na úrovni vnútorného trhu, čiže táto dimenzia sa musí zohľadniť. A mám ešte e, pripomienku k vertikálnej hospodárskej súťaži, ktorá by neumožnila malým a stredným podnikom, ako hovoril pán De Jong, spoločne predávať online. A to je reálny problém, pretože nezohľadňuje digitalizáciu, ktorá sa e, deje v malom obchode. A preto chcem požiadať, aby môj pozmeňovací návrh 7 bol zachovaný. Čiže zvýrazniť potrebu Eh, politiky hospodárskej súťaže, eh, ktorá je eh, overená aj do budúcnosti, aby zohľadnila všetky platformy. Takže toto by malo byť brané do úvahy. Ďakujem pekne. Olga Ďakujem. A Olga Šenleva? Ďakujem za slovo a chcela by... Ďakujem za slovo. A ja by som chcela poďakovať pani spravodajkyni a tieňovým spravodajcom za odvedenú prácu. Chcela by som požiadať o podporu konkrétneho dielčieho pozmeňovacieho návrhu v, číslu, v čísle 68. Dávala som to spolu s tieňovou spravodajkyňou Lucy Anderson. Z pochopiteľných dôvodov sa to nedostalo medzi kompromisy. E, tento kompromisný návrh reaguje na list komisie z minulého augusta, ktorý bol adresovaný medzinárodným automožičovniam a komisia prostredstvom vtedajšieho komisára Barniera požadovala ukončenie diskriminačných praktík, ktoré bránia európskym spotrebiteľom eh, v závislosti od ich národnosti alebo pobytu počičať si auto online za najnižšiu dostupnú cenu. Potom komisia informovala o eh, dohode so zásobcami autopožičovní, ale eh, nadalej môžu účtovať rozdielne ceny na základe tzv. objektívnych kritérií. Ja na základe vlastného mystery shoppingu eh, kedy sme so spolupracovníkmi v rovnakom čase chceli tieto veci preveriť. Robili sme si rezerváciu rovnakého vozidla z rôznych miest na eh, rôznych miestach. Môžem potvrdiť, že tie cenové rozdiely naozaj sú. Podľa toho, z ktorej krajiny objednávate rovnaké auto, napríklad aj na letisku tu v Bruseli ale rozdiely sú nielen v cenách, ale aj v mnohých podmienkach. Takže myslím, že toto sú praktiky, ktoré naozaj nie sú zlučiteľné s riadnym fungovaním jednotného trhu. Vítam túto iniciatívu komisie a myslím si, že by tieto praktiky mala analyzovať, takže ešte raz by som chcela poprosiť o podporu pozmeňovacieho návrhu 68. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, pani spravodajkynia, nejaké záverečné? No, máme to akurát aj podľa času, takže záverečné pripomienky. Ďakujem pekne. Ďakujem za všetky pripomienky, komentáre, prácu. Niekoľko ešte vecí, ktorých som sa chcela dotknúť. Poprvé, pokiaľ ide o nejakú kolektívnu nápravu, ako už sa spomenulo, Ide o prístup k spravodlivosti. To je v kompromisi, kompromise 6. Kolektívna naprava je len jeden z nástrojov na zlepšenie prístupu e, k týmto právnym e, krokom. Takže naozaj si myslíme, že toto uvedenie tohto nástroja by mohlo byť príliš reštriktívne, e, pokiaľ ide o význam prístupu k spravodlivosti No ale ako navrhla predsednička, možno by sa to dalo riešiť cez ústny pozmeňovací návrh k tejto téme. No a potom otázka pozmeňovacieho návrhu 30 tie informácie, ktoré máme od komisie, sú také, že neboli podané žiadne sťažnosti, takže to neznamená, že komisia nebola kontaktovaná, alebo že by neboli sťažnosti informácie, ktoré e, máme my, a boli takéto. No ale nemôžeme týmto stanoviskom zmeniť pravidla o cenovej konkurencii na základe špecifických situácií obchod, e, teda predáva online aj offline a teda mali by konať takže nebudú obmedzovať navzájom si e, kon, e, konkurenciu, takže tie pravidlá by sa mali uplatňovať offline, online. No ale možno by sa komisia mohla k tomu vyjadriť. A potom význam dostatočného počtu trhových hráčov e, to, čo spomenul pán De Jong. My si myslíme, že je to už obsahnuté v kompromise 1. A že to súvisí s internetom, s neutralitou siete, s otvorenými štandardmi, interoperabilitou, Takže tí noví, nové subjekty môžu slobodne vstupovať na trh, ak ten trh je otvorený. E, čo sa týka e, otázky požičiavania aut, myslím, že to je príliš špecifické, aj keď to môže byť naozaj problém, ktorý treba, aby komisia riešila. No sú tam viaceré oblasti, kde sú takéto výhrady týkajúce sa hospodárskej súťaže. Čiže ak začneme spomínať jedno, musíme spomenúť aj ostatné. No a to by potom mohlo mať na následok veľmi dlhú správu, dlhé stanovisko. A Otázka je, či by to malo byť, možno skôr vo správe Ekon, lebo to nie je celkom našej kompetencii. No a to sú asi všetky moje pripomienky. Ďakujem. Can I thank the rapporteur for still... Chcem poďakovať spravodajkyni, že nás navigovala týmto veľmi komplikovaným procesom, aby sme pochopili politiku hospodárskej súťaže, a to, ako vlastne môže parlament prispieť k tejto správe bez toho, aby sa nejako obmedzila nezávislosť konkuren- teda orgánov hospodárskej súťaže. Čiže mohli sme na tom spoločne popracovať, aby bolo jasné, že to, o čom Inko bude hlasovať, neprekračuje naše kompetencie, vlády si naozaj vynikajúcu prácu. Samozrejme, že boli tam aj určite politické oddielne, odlišné názory, ale Myslím, že eh, je to eh, dobre zvládnuté, aj keď to možno zajtra nebude úplne najjednoduchšie hlasovanie. Zaj, eh, teda, pardon, dnes o štvrtej je lehota na predloženie kompromisných návrhov, ak by ste chceli, aby si ostatní mohli písomne pozrieť tie kompromisné návrhy ešte pred hlasovaním. Samozrejme, ústne pozmeňovacie návrhy sú možné ešte aj teda na posledný moment. Ešte doplnenie, pani Kalas. Ešte jedna pripomienka, ktorú som zabudla. Pán, teda pozmeňovací návrh pána Živenca. Ja asi tiež k tomu budem mať ústny pozmeňací návrh, aby som to trošku zmiernila. Čiže politika hospodárskej súťaže by nemala byť mm, škodlivá pre e, hospodárske politiky EÚ a okrem toho EÚ by mala vytvoriť rámec pre mm, vlastne určitý vznik takých globálnych lídrov, aby sme to trošku zmiernili, to znenie. No a čo sa týka tých požiovní, to je oddelené hlasovanie, takže tam je to plusko. And can I remind... Ešte by som chcela kolegom pripomenúť, že eh, pokiaľ eh, povedia kolegom dopredu, e, že chcú pripraviť e, ústny pozmeňujúci návrh, tak e, tým skôr vás aj podporia. Čiže keď to poviete úplne na poslednú chvíľu, tak možno tá podpora nebude taká, ako keď vaši kolegovia to môžu napríklad deň predtým prečítať. Viem, že je to poprvý krát, čo takéto komplikovanejšie veci nám nastali v tejto oblasti, ale iba by si to vedeli. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz všetkým z vás za e, veľmi e, usilovnú prácu v tejto téme. Takže, takže teraz môžeme prejsť na ďalšiu e, správu. Spravodajkynia je Ildiko Galpelc. Určite som to e, zase nejako raz nesprávne vyslovila, ako je môjim dobrým zvykom. Prepačte mi každom prípade pani spravodajkynia má správu e, na tému správa jednotného trhu v rámci Európskeho semestra 2014, takže nech sa páči pani spravodajkyňa, pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, prípadne kompromisné a potom vystúpia tieňoví spravodajcovia. Ďakujem pekne. Ďakujem pani predsednička. A takisto vážení kolegovia, Chcem sa poďakovať e, tieňovým e, spravodajcom za to, že pracovali usilovne na tejto téme a takisto sa chcem poďakovať aj sekretariatu. Tí e, mi tiež veľmi s mojou prácou pomohli a vo všeobecnosti je tu podpora pre kompromisné návrhy. teším ma spolupráca s kolegami. Na úvod by som chcela povedať, že vo všeobecnosti náš cieľ je zabezpečiť, aby pilier vnútorného trhu bol e, prepojený na reálne hospodárstvo a na kľúčové rastové oblasti. Myslím si, že tie kompromisy, e, ktoré sú pripravené, celkom dobre tieto ciele odzrkadľujú. Chceli sme mať e, efektívnejší nástroj, ktorým zabezpečiť, že jednotný trh naozaj slúži našim občanom a európskym firmám. Na úvod eh, by som sa chcel ešte vrátiť do minulosti. Ak sa pozrieme na minulosť, tak eh, keď sme sa svojho času ešte pozerali na tú e, rastovú správu, odhad od komisie. E, bolo to veľmi nemilé, takisto sme vtedy e, čakali ešte na dokument komisie o integrácii jednotného trhu, ktorý ale nakoniec nikdy neprišiel, čo je veľká škoda, pretože mohol e, byť dôležitou súčasťou tej výročnej rastovej správy. A myslím, že môžem povedať v mene všetkých skupín, že je nám ľúto, že tento dokument nebol predložený Pokiaľ ide o body 167 až 170, tam bude blokové alebo hlasovanie teda spoločne, pretože skupiny trvajú na tom, že tieto body vlastne sú e, integrálnou súčasťou tej e, výročnej e, správy o raste. je to výročná správa, takže uverejňuje sa raz do roka logicky a teda vlastne tie základné veci sa nemenia. Každý rok tam ide o tie hlavné témy a tie sú tie isté. Teším ale, že pri tých kompromisných návrhoch sme sa dopracovali takým riešeniam, ktoré um, nejakým spôsobom uh, smerujú ku konsolidovanému textu každom prípade v rámci kompromisov chcem nejaké body zdôrazniť. Poprvé, máme tam jednu oblasť, kde potrebujem e, aj pani prezidentka vašu podporu a to je kompromisný návrh číslo 7. Tam sa hovorí o skutočnosti, že komisia by mala byť schopná e, predstaviť e, tie odporúčania konkrétne pre každú krajinu v Národnom parlamente. Prečo tento návrh máme? Myslím, máme, myslí, jednoducho myslíme, že tieto e, eh, odporúčania pre konkrétnu krajinu eh, by mali byť odprezentované iným spôsobom, eh, než sa to bežne deje. Viem, že poslanci z národných parlamentov sem prichádzajú do Európskeho parlamentu a teraz by to bol taký iný spôsob, ako by komisia mohla v hlavných mestách našich členských štátov predstaviť tieto Eh, odporúčania špecifické pre krajiny, tie CSR odporúčania. A ja viem, že nie každý to vníma tak eh, pozitívne, ale vieme, že z celkového objemu týchto odporúčaní sa väčšinou implementuje iba nejakých 10%. A pokiaľ eh, vážne tieto CSR odporúčania chceme vnímať, tak mohli sme postupovať takýmto spôsobom a nemyslíme že to nejako zasahuje do národnej suverenity. Pokiaľ chceme, aby naozaj tieto odporúčania CSR boli eh, alebo mali reálny dopad, tak eh, myslím si, že práve taká prezentácia na pôde národných parlamentov by mohla byť zaujímavým nástrojom. Pokiaľ teda by aj národné parlamenty mali pocit, že sú aktívnym aktérom, že od nich niektoré veci závisia, malo by to byť podľa mňa len, len dobre. Čiže bola by som rada, keby tento návrh väčšina Eh, kolegov eh, tento návrh podporila, keďže skupiny to vlastne podporujú. Potom eh, ďalší taký kompromisný návrh, to je číslo 15, ten chcem takisto zdôrazniť. A tam by som navrhla malú zmenu v texte, pričom v strede textu tohto kompromisného návrhu sa hovorí o tých zraniteľných spotrebiteľoch a hovorí sa tam especially najmä a podľa mňa by sme tam mohli dať skôr slovko including, vrátanie. Čiže nie najmä zraniteľní spotrebitelia, ale vrátanie zraniteľných spotrebiteľov. To je podľa mňa lepší výraz. E, pretože títo spotrebitelia sú dôležití, ale podľa mňa to nie je najdôležitejšia skupina spotrebiteľov. Čiže naďalej by sme sa takýmto spôsobom e, nejakým spôsobom e, sústredili na nich, alebo vypichli ich tam, ale zase platí, že to je iba jedna skupina spotrebiteľov, takže podľa mňa by to bolo lepšie. A potom e, teší ma, že IMKO je teraz zaangažovaný ako výbor s plnými právami do toho e, medziparlamentného týždňa a je to podľa mňa veľmi pozitívna vec a ďakujem pani predsedničke za to, že e, k tomu tiež ona svojou pracou prispela. Takže to je z mojej strany všetko v rámci úvodu a teraz e, teším sa na otázky a e, prípadné návrhy tieňových správodajcov. Ďakujem pekne, Sergio. Vy ste spravodajca za socialistov, nech sa páči, Sergio. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj pani spravodajkyni za jej prácu za posledné mesiace. My sme chceli spraviť praktickú správu, aby sme podporili ciele európskeho semestra. Tam ide o to, aby sa vytvorila koordinácia politických mechanizmov, aby sme sa my v rámci EÚ približili k tým cieľom stratégie 2020, kde vlastne chceme podporovať hospodársky rast, vytváranie pracovných príležitostí a to je to, čo nám to ide, aby sme posilňovali vnútorný trh. A tiež si myslím, že ten kompromis číslo 7, ktorý sa spomínal, je naozaj dôležitý. Budem o tých aj ďalších e, kompromisoch e, hovoriť. Doteraz ten proces európskeho semestra podľa mňa nebol dobre využitý. Vytvorili sme nejaký mechanizmus s istým potenciálom, vytvorili sme nástroj koordinácie medzi parlamentom, radou a komisiou, ale pravda je taká, že sme sa sústredili takmer výhradne na e, makroekonomické aspekty, na ten monitoring e, a na tieto veci, e, na koordináciu, čiže nie až tak veľmi sa zdôrazňovalo splňovanie alebo splňanie tých e, cieľov v spolupráci s členskými štátmi a teda podporenie jednotného trhu. Čiže keby, ak by sme od začiatku krízy sa súrili práve na toto, to sme nakoniec v tých prvých správach už tiež hovorili, posilniť jednotný trh, ostraňovať prekažky, tak by sme boli vytvorili viac pracovných miest, viac by sme boli podporili hospodársky rast a podporili by sme aj tu e, to nové hospodárstvo, čo je ten jediný nový ekonomický model, ktorý pre nás prichádza do úvahy. Takže podľa mňa práve táto sedmička je pre nás veľmi dôležitá, dôležitá aby sme národné parlamenty m, mm, nejakým spôsobom e, v úvozokách prinútili, aby sa aj oni tlačili na ich vlády, aby sa na tomto trochu viacej pracovalo. Pokiaľ ide o tie kompromisy, vo všeobecnosti som s nimi spokojný. Keď prejdem tú správu a jej štruktúru, máme tu jednotný trh ako pilier európskeho semestra, tam sme e, mali dve dôležité politické dva také boje. Jednak, aby sme naďalej podporovali vnútorný trh ako istý základný pilier európskeho semestra, e, aby to nebolo, e, ako sme v posledných mesiacoch mali taký ten istý krok skôr nesprávnym smerom. A ja si myslím, že táto fundamentálna úloha, táto veľmi dôležitá úloha nesmie v žiadnom prípade e, zmiznúť. A potom teší ma kompromis číslo 1. Tam hovoríme o tom, že by jednotný trh sa nemal fragmentovať. A tieto nerovnováhy, ktoré existujú, treba odstrániť hovoríme o nerovnováhach aj ekonomických, aj sociálnych, aj environmentálnych. Celý odsek, e, kde hovorí o digitálnom, kde sa hovorí o digitálnom jednotnom trhu, to je podľa tiež veľmi dôležité. Chceme dosiahnuť, aby bol univerzálny prístup, aby neboli tiež nejaké nerovnaké prístupy, ktoré existujú z hľadiska geografického, ale aj z hľadiska jednotlivých sociálnych skupín Máme tu nakoniec nový Junckerov plán, ten tiež chce podporiť všetky investície, ktoré by mohli byť na prospech rýchlej, rýchleho vytvorenia digitálneho jednotného trhu. Máme tam e, nakoniec e, siete 4G, 5G, ich spustenie e, a potom sa tu spomínajú praktické sociálne štandardy a to, čo sa tu hovorí takisto, je rozširovanie infraštruktúr, pričom sa má posilňovať, e, majú posilňovať aj kapacity e, našich podnikov, aj jednotlivých ľudí v tejto oblasti. A potom hovorí sa tu o e, posilňovaní práv práve tých najviac zraniteľných osôb, pretože naozaj tie, tá úroveň informovanosti alebo ochrany spotrebiteľov je veľmi odlišná. A potom aj voľný pohyb e, tovaru, môžeme byť veľmi spokojní s tým, čo sa e, tam spomína, pokiaľ ide o tie obchodné dohody, pretože tie nakoniec tiež podporujú hospodársky rast bez toho, aby nejakým spôsobom poškodzovali vnútorný trh a bez toho, aby poškodzovali štandardy, ktoré sú či už hygienické alebo e, e, akékoľvek iné, ktoré v Európe máme teda tej sú tej dobré dohody, ak toto splňajú. A teším ma, že sa tam zohľadnili aj viacelé e, politické priority našej skupiny, napríklad boj proti daňovým podvodom a únikom, reindustrializácia, podpora e, jednotného trhu v oblasti energetiky, to podľa mňa tiež je veľmi dôležité, ak chceme znižovať náklady našich e, firiem, ak teda chceme mať konkurencieschopné hospodárstvo. A samozrejme nechceme nejakým spôsobom znižovať sociálne E, štandardy alebo e, platovú úroveň našich e, zamestnancov. Takže z našej strany sme spokojní aj so spoluprácou s našimi tieňovými spravodajcami. Je to, myslím si, dobrá užitočná správa a že vysiela správny signál voči našim spotrebiteľom a občanom. Ďakujem. Thank you. I've been the shadow on behalf... Ďakujem pekne. Ja som tieňová spravodajkynia za ECR. Ďakujem pekne spravodajcovi za to, že tam zahrnul viacero našich návrhov, či už je to konkurencieschopnosť, rast, pracovné príležitosti, digitálna agenda, investície. To všetko sú dôležité veci, pokiaľ chceme, aby sme vytvárali nové pracovné príležitosti, aby sa nám ekonomika rozvíjala a aby sme vytvárali silnejšie európske hospodárstvo. Takže ECR je spokojná s návrhmi s návrhmi 3, 4, 6, 7, 11, 12, 18, 19, 20, 21, povedala pani predsednička, a potom a potom e, je tam číslo 7, tam už nie sme takí nadšení. Prečo? E, sedmička tam má tú poslednú časť, e, ktorá je veľmi taká citlivá otázka aj v rámci Sixpacku, kde sa hovorilo o právomoci jednotlivých členských štátov a vlád členských štátov, a teda nie európskej inštitúcii alebo Európskej únie. A naozaj v tom Sixpacku to bolo veľmi, veľmi e, riešené, pričom národní ministri si e, mysleli, že majú sa zodpovedať národným vládam a nemalo by sa stať, že národný minister nejakým spôsobom musí vypovedať na výbore Európskeho parlamentu, aby vysvetloval veci, ktoré v skutočnosti spadajú pod právomoci národných štátov, členských štátov. Tieto odporúčania pre konkrétne krajiny, country specific recommendations, sú odporúčania, to nie sú nejaké príkazy. A predsa môže existovať istá rozmanitosť, pokiaľ ide o to, do akej miery vy konkrétne odporúčanie príjmete alebo nepríjmete. Čiže ak e, zmeníme tú formuláciu takým spôsobom, že by sme tam jasne povedali, že tá reprezentácia vo vzťahu k Európskemu parlamentu je vykonávaná zo strany predsedníctva rady, napríklad dnes po obede tu bude zastupca lotyšského predsedníctva, tak v tom prípade by sme odstranili eh, tento eh, možný citlivý problém, eh, ktorému sme sa my chceli vyhnúť, aby sme teda nezasahovali nesprávnym spôsobom do pravomoci členských štátov a ich parlamentov. Čiže ja by som to navrhla takto. E, ten, tá časť, ktorú vy ste navrhli, teda, že treba umožniť komisii, aby mala dialog s členskými štátmi ešte predtým, ako rada schváli tieto odporúčania CSR, tak to by mohlo byť užitočné a praktické. Ale možno by sme mali tie členské štáty skôr povzbudiť tým, tým, tým smerom encourage a nie nejako ich k tomu e, nútiť alebo im to ukladať pretože tieto odporúčania CSR sú natoľko citlivé, že naozaj chceme, aby tieto odporúčania boli vnímané pozitívnym spôsobom a nie ako nejaké nanútené záležitosti. Čiže tak e, trošku pozitívne to tam naformulovať, pozitívnejšie, aby to neznelo tak, e, tak nejako hrozivo. Čiže ja iba navrhnem nejaké pár, nejakých pár výrazov v angličtine, ktoré by to možno tak mohli týmto smerom e, posunúť. A potom už aj v predchádzajúcej správe sme spomínali e, nejaké témy súvisiace s pracovnými príležitostiami, nie iba tými kvalitnými, ale samozrejme každý chce kvalitné pracovné príležitosti, ale čo to znamená kvalitná, aká to je, ako to definujete nakoniec. Aj niektoré skupiny navrhli, že možno e, by sme to slovko kvalitné stále mohli vyškrtnúť podporujeme strategiu pokiaľ ide investičný plán, aby sa e, zvýšili investície súkromného sektora v Európe a takisto v tomto zmysle podporujem prvú časť kompromisu 9, ale druhú časť, druhú polovicu, tá by sa mohla vnímať ako istý príkaz členským štátom, e, pokiaľ ide o rozpočtové otázky, ako nakladať s vlastnými peniazmi a to naša skupina určite nepodporí. Potom je tu pomenovací návrh, pokiaľ ide o daňovú koordináciu. E, väčšina z toho sú veci s ktorými môžeme sústrediť zvyšovanie alebo koordinácia transparentnosti, spolupráca, aby e, daňovým podvodom sa predchádzalo, to my veľmi podporujeme aj u nás na skupine, ale napríklad daňová harmonizácia to je vec, ktorú moja skupina nepodporuje, čiže tiež to je citlivá záležitosť. A potom ešte jedna vec. My ako výbor a koordinátori sa veľmi netešíme, že e, tu nemáme správu tento rok o integrácii jednotného trhu, ale ja keď tú správu čítam, tak väčšina z toho je implementácii. A samozrejme, implementácia jednotného trhu je veľká priorita tohto výboru, aj mojej skupiny a takisto aj komisárov. Čiže neviem, či tá správa vlastne má dobrý názov. Či to je alebo nie je správa o implementácii jednotného trhu. Podľa mňa o to tam vlastne ide. Čiže podľa mňa, keby mala ten primeraný názov, možno, že by to bolo primeranejšie. Hovoríme tu o implementácii jednotného trhu, o to tu vlastne ide. Čiže možno, ak sa to bude takto aj volať, tak to aj viac ľudí prečíta. Ja. Takže ďakujem pekne. Thank you. Prihlásili sa rečníci, takže nech sa páči, dostanete slovo. Ďakujem pekne, Vicky. Ďakujem pekne, pani Galpelt, pani spravodajkynia. Ďakujem vám za vynikajúcu prácu, ďakujem vám za kompromisné návrh. Myslím, že týmto parlament vysiela jasný signál, že vlastne správa jednotného trhu musí byť zlepšená tým, že sa vyboduje ten pilier európskeho semestra. Som mimoriadne rád, s kompromisným návrhom číslo 7. S tým som spokojný, hoci je tu predsa len práca, ktorá ešte sa musí urobiť ohľadne takého povzbudenia eh, tých zúčastnených strán, ale predsa len sa nám dúfam podarí nájsť zhodu v tejto oblasti a ja teda som presvedčený, že sa nám to skutočne podarí. Takisto som presvedčený, že vlastne eh, spolupráca s, Európskym, s parlamentami členských štátov musí byť posilnená. Pokiaľ ide o tie špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny, tieto sú dôležité a preto by komisia mala sa zhostiť e, svoje povinnosti, aby jednoducho apelovala na parlamenty predtým, než sa tieto odporúčania budú príjmať v týchto krajinách. Takže ďakujem pekne a nájdeme teraz jednoducho už spoločné slovo, aby sme to celé mohli podporiť. Ďakujem. Euh, madame la présidente. Vous, êtes la gardienne du temps. Ďakujem. Vy teda strážite čas a keďže mám e, tri minúty, budem veľmi rýchlo hovoriť. Najprv chcem poďakovať uh, za prácu. Myslím, že môžeme podporiť väčšinu pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené. Naozaj nebolo málo. A Myslím, že v zásade v globále súhlasíme, sme spokojní s touto správou, s odvedenou prácou, takže chcem to veľmi rýchlo vyzvihnúť. Možno nebude potom už príležitosť e, vyjadriť sa ku všetkým ostatným správam na dnes. E, len jedna vec. Je pravda, že máme problém s tým odporúčaním štátom. To je to pozmeňovací návrh 7. A e, možno nie rovnaké problémy, ako spomínala Vicky, ale možno nie z tých istých dôvodov. No a možno by sa našlo nejaké flexibilnejšie znenie. Teším sa z toho, že tá fiskálna otázka tu bola um, riešená. Ja nie som veľkým fanúšikom fiskálnej uh, harmonizácie. Kým nebude Európa federatívna, tak uh, sa k tomu nedopracujeme a to asi tak skoro nebude. Takže to, čo sme tu videli napríklad eh, v Luxemburgu, je určitý fiskálny dumping, týchto priamy, to je priama pomoc štátu niektorým veľkým podnikom proti všetkým princípom, ktoré eh, riadia eh, Európu. Takže toľko moje dve pripomienky. Na jednej strane som chcel poďakovať a chcel som povedať, že s výnimkou teda týchto dvoch pozmeňovacích návrhov budeme teda po určitých úpravách možno aj s nimi súhlasiť. Budeme hlasovať za túto správu. Ďakujem pekne. Other speakers? Ešte niekto? Mr. De Jong. Pán De Jong. Ďakujem pekne, Vicky. Normálne to poradie, už som to vlastne povedal, je také, že GUE eh, ide po ECR a ALDE. Aby sme jednoducho na to nezabúdali. Áno, to je moja chyba a ja sa ospravedlňujem. Už sa to viackrát objavilo, kde tento zoznam bol takto nesprávne v zozname urobený, takže to je moja chyba, ja sa ospravedlňujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za tie úvodné slova. Možno to boli dobré úvodné slova, pretože to je veľmi ťažká správa. A ja si uvedomujem, že ja, ja som teda ten zástanca implementácie pravidel vnútorného trhu, ktoré boli prijaté v minulosti a ja vítam skutočnosť, že sme mali viac pozornosti venovať práve implementácii a nájsť také spôsoby, aby sme zabezpečili túto situáciu. A takisto chcem povedať, že stretnutia s spravodajkyňou boli veľmi konštruktívne a našla skutočne možnosť, ako nájsť kompromisné riešenie, takže my dokážeme ju podporiť. Ale keď sa jednoducho spojím zase s mojou skupinou, tak sú to dve veci, kde ešte stále máme problémy a to je otázka sociálnej dimenzie a na druhej strane sú to zase dopady jednotného vnútorného trhu na zamestnancov a na druhej strane ešte aj chcem byť opatrný, alebo sme opatrní, pokiaľ ide o verejné služby. Toto sú dva aspekty, ktoré podľa môjho názoru nie sú uvedené a spomenuté takým spôsobom tejto správe, že by sme jednoducho to považovali za správne. Ak sa napríklad povede na sociálny dopad, e, tak ako to slúbil pán Juncker, nie je to tak a nie je to reflektované v tejto správe patričným spôsobom a e, sú tu určité ťahy, pokiaľ je energetický sektor, dokonca aj v dopravnom sektore, kde máme dialog s komisiou, chceme byť opatrní v týchto oblastiach, pokiaľ ide o rozširovanie napríklad pracovnú súťaž v takých oblastiach, kde máme napríklad práva ohľadne kabotáže, takže sú to, je to ťažká správa, komplikovaná a jednoducho budeme musieť objasniť to, že chceme podporiť tendencie a želania predovšetkým výboru IMCO na to, aby sme mali jednotný vnútorný trh v podobe implementovanej, ale správnym spôsobom v členských štátoch a na druhej strane sú tu určité prvky, ktoré nám chýbajú v tejto správe a je to iná správa ako tie predchádzajúce. Predchádzajúce tam sme my vždy povedali, už som to vlastne povedal, že musíme implementovať to, na čom sme sa dohodli. Avšak pri tejto správe sa musíme snažiť byť aj trochu ústretoví do budúcnosti a to sú tie problémy, ktorými sa borí naša skupina. Ďakujem pekne. Ešte niekto sa chce prihlásiť? Anne-Marie? Ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rada, že jednotný vnútorný trh je jedným z pilierom európskeho semestra. Bojovali sme vlastne počas posledného mandátu práve o toto, za toto a ja podporujem správu pani Galpelcovej pretože to je to správne smerovanie, kde sa chceme sústrediť na konečne implementačnú fázu. A pokiaľ ide o otázku toho zacielenia, implementácie smernice o službách, tá, to je reflektované v správe a to je veľmi dôležité, pretože keď hovoríme o nákladoch v Európe, tak to je vlastne uh, tá oblasť, kde krajiny neimplementovali svoje povinnosti, tak ako mali. Komisia musí jednoducho identifikovať, kto čo neimplementoval a to sa ešte neurobilo, teda zo strany viacej členských štátov. A Malkom, vítame ťa, úžasné, že ťa vidíme. Ja som to jednoducho musela z celého srdca vieť. Máme tu Malcolm a Harbora, to prišiel medzi nás, takže vítaj medzi nami. Pokiaľ ide o otázku kompromisného návrhu číslo 7, ja si myslím, že sú tu rozličné názory. Ak spravodajkyňa mi umožní určité návrhy predostrieť, ja si myslím, že tá hlavná zodpovednosť je monitorovať to, aby členské štáty implementovali tieto špecifické opa- opatrenia a to má robiť komisia podľa teda zmluv. Ale samozrejme my chceme, aby to fungovalo ešte lepšie, takže ja vítam tú myšlienku, pretože vlastne je to súčasťou toho na čo sme pracovali, už čas spolupráca s národnými parlamentami. Takže ja nemám problém, že by sme prizvali národné parlamenty, nech prídu. A neprídu, keď nechcú, ale my im dávame možnosť otvorenej spolupráce, otvorenej diskusie ohľadne tých otázok, kde majú zodpovednosť a či majú problémy, aby sme skontrolovali, čo robia a čo nerobia. A ja si myslím, že ten návrh, aby sme mali situácii vždy členské štáty prostredníctvom predsedníctva budú hovoriť k nám, to je možno najlepší spôsob z inštitucionálneho hľadiska, že my budeme mať možnosť predsedníctvu povedať, a tento členský štát neimplementuje smernicu o službách, môžete im niečo povedať a potom to bude musieť na rade jednoducho spraviť predsednícka krajina alebo predsedníctvo. Takže to je vlastne e, tá myšlienka, ako to možno vníma e, pani spravodajkyňa, to je dobrý návrh. Hovoríme tu o formulácii prostredníctvom predsedníckej krajiny rady. A nemali by sme možno používať slovo non-compliance, ale niečo pozitívne, že pretože každý vie, o čom hovoríme, tak či tak. Takže musíme vyberať taký jazyk, ktorý by nemal zarmudiť členské štáty. Mali by sme možno hovoriť o pokroku a nie o nesplňaní pravidiel. Takže to je iba návrh. Ďakujem. Ešte niekto? Takže spravodajkňa dostane slovo. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Som skutočne rada, že sme sa všetci dohodli na tom, že jednotný vnútorný trh musí byť tým pilierom európskeho semestra. Toto je vlastne naše východisko a toto je aj ten moment, kde sa snažíme vytvoriť e, správu, ktorá nájde podporu. Áno, uvedomujem si, že kompromisný návrh číslo 7, taký pocit tu sme mali, je ten kľúčový kompromisný návrh v rámci tejto zmluvy, v rámci tejto správy a ten posledný návrh považujem za veľmi dobré východisko. Pani predsednička vlastne tiež navrhla niečo podobné, takže ja by som chcela požiadať ECR, aby, EKR, aby navrhlo možnosti riešenia, pokiaľ ide o kompromisný návrh číslo 7 a potom budeme môcť o tom hovoriť. Takže ja by som rada dosiahla takú situáciu, aby tento kompromis potvoril všetky politické skupiny. Možno, že to je skôr otázka um, toho, ako to bude znieť, toho znenia textu, ako to naformulovať. A Možno ide skutočne iba o výber správnych slov. A myslím, že kompromisný návrh číslo 7 e, potom bude, keď to upravíme, akceptovateľný pre všetkých. Takže ďakujem za všetky tieto pripomienky. Ja e, ospravedlňujem sa, že pán Dejon, ktorý opustil miestnosť, ne, mm, nebol teda spokojný. Treba si uvedomiť, že správa jednoducho nemôže obsahovať všetko ale by tu ešte možnosť neskôr tieto aspekty tejto správy do upresniť. Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkyňa. Dnes o 4. popoludní je lehota pre finálne návrhy kompromisných eh, návrhov, takže eh, poprosím vás, nedržte sa toho, že to treba na poslednú minútu predniesť. Takže čím skôr to dáte, tým možno budete mať väčšiu podporu. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu prácu, pani spravodajkyňa. A ďalší bod to je otázka ochrany neprístupného know-how a obchodných informácií, tzv. obchodného tajomstva, pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením. Spravodajkynia je pani Komi, takže ja som už na začiatku povedala, že dúfam, eh, teda, že tu budú určití, že tu študenti, ktorí nás počúvajú online, takže toto sa vysiela cez internet, takže vlastne je to zaujímavé zasadnutie a je to experiment pre nás, dúfam, a že takýmto posilníme tú transparentnosť Európskeho parlamentu a jeho činnosti každodennej, takže ja teraz dám predsedníckú stoličku počas tohto bodu kolegyne, pretože musím ísť sa stretnúť s čínskou delegáciou, kde som jednoducho členkov a potom sa znovu vrátim, takže ja sa ospravedlňujem, ale o 11. odovzdám predsednícku stoličku e, kolegovi. Takže teraz dostane slovo spravodajkyňa. Nech sa páči, pani Komi. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Srdečne vítame pána Harbora, ktorým sme 5 rokov spolupracovali, bol tu medzi nami a on vlastne bol vždy takým favoritom Talianska, mal nás rád, takže ja ho skutočne vítam, teším sa, že prišiel medzi nás. Je to téma, o ktorej sme hovorili už aj v predchádzajúcom mandáte. Teraz vlastne oficiálne hovoríme o stanovisku, pokiaľ ide o obchodné tajomstvo. Chcel by som pripomenúť, že výbor IMKO iba podáva stanovisko, pokiaľ ide o aspekty, ktoré súvisia s jednotným vnútorným trhom a pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa. To sa takisto týka výboru ITRE. Je to Júri, ktorý je gestorským výborom. A ten cieľ, ktorý sme si tu vlastne stanovili, je posilniť schopnosť, zlepšiť konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácia. Tu sa vlastne týkame tých malých a stredných podnikov. A vo vypočutí vo výbore Júri tam sme si chceli zabezpečiť určitý prehľad ohľadne tejto témy. Hovorili sme tu o klastroch napríklad, pokiaľ ide um, o bostonskú cestu. To sú vlastne záležitosti, ktoré majú pomôcť nám a našim podnikom, ktoré chcú investovať v tom zmysle, aby si posilnili svoje know-how a aby lepšie jednoducho obstáli na vnútornom jednotnom trhu. Tu jednoducho zohrávame z pohľadu celosvetového dôležitú úlohu, na to potrebujeme pravidlá. A po tomto úvodnom prehľade chcem povedať, že ten návrh, ktorý tu je predložený, je základom pre ďalšiu spoluprácu a chcela by som jednoducho tam mať aj určité aspekty obsiahnuté, ktoré možno sa ešte spomenú tu neskôr v rámci diskusí, pretože vlastne teraz tu ide iba takú výmenu názorov prvú a potom budeme tie pozmeňujúce návrhy sa snažiť do toho zapracovať, predovšetkým v tom zmysle, že sa to nemá týkať iba tovarov, ale aj služieb. Podľa môjho názoru je návrh komisie relatívne vyvážený. Možno by bolo bývalo lepšie, ak by sme mali možno prísnejší prístup od samého začiatku v tejto oblasti, pretože vlastne dnes tu máme takú situáciu, kde obchodné tajomstvo eh, nie je ešte optimálne poriešené a my chceme v tejto oblasti zlepšiť aj pravda týkajúce sa jednoducho jednotného vnútorného trhu. A pokiaľ ide o ten prvý okruh, to súvisí priamo so smernicou, ide tu o nelegálne šírenie obchodných tajomstiev a tu by som chcela niečo presnejšie povedať, pokiaľ ide o taký princíp, minimálny princíp ochrany. Máme tu už konkrétne predpisy, ktoré by mali byť ponechané aj do budúcna prísnejšie pravidla by jednoducho mali mať určitý taký pákový efekt do budúcnosti. Tá definícia, ktorá tu je vlastne navrhovaná, tá nie je problematická, to je v súlade s tým, o čom sme tu hovorili a pokiaľ ide o jednotlivé špecifické branže, tak e, e, tam sa možno dá ešte text e, na niektorých miestach patričným spôsobom doplniť. A pokiaľ ide o článok 2 a 3, tam ide skôr o využívanie a získavanie a sprístupnenie týchto informácií, či to je v poriadku, alebo to nie je v poriadku. Tu ide o určité záujmy v tejto oblasti a tu sa hovorí takisto aj o tých základných právach, takže ide tu skôr o práva jednotlivca, spotrebiteľa, zamestnanca e, a práva takisto podnikateľov. A pokiaľ ide o 2324, teda boli 23.24, tak tomu sa venujeme. To znamená, každý predpis jednoducho má e, za cieľ nie znížiť mieru ochrany údajov, ale skôr zlepšiť túto situáciu. Aj tu ide konkrétne o patričné konvencie, o dohovory OSN, ktoré by mali byť, ktoré by mali byť e, implementované. Takže toto jednoducho nechceme nabúrať, to je úplne jasné. A pokiaľ ide o úvodné ustanovenia, tak tam ide skôr o do gro toho textu, ide tam o základné práva, ide tým a slobodu názoru, vyjadrenia sa. Nechcem ja teraz hovoriť o týchto detailoch, možno to môžeme ešte spoločne prediskutovať, ale tie základné hodnoty a tie základné princípy, ktoré tu máme, tie sa tejto téme skutočne bytostne dotýkajú a otázka je, prečo by sme sa mali venovať práve týmto bodom, je to bod číslo 23 a 24, tam sa napríklad hovorí aj na právo na súkromný život alebo na ochranu súkromných údajov, alebo takisto na e, právo vybrania si povolania, právo na prácu. Sú tu viaceré práva, práva na vlastný majetok, práva na e, dobrú správu vecí verejných a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem to teraz všetko tuto čítať, ale sú to jednoducho veľmi dôležité aspekty, ktoré jednoducho súvisia práve s tým, o čom to budeme neskôr hovoriť. Mali by sme poukázať na tie ochranné nástroje, ktoré jednoducho majú podporiť tie základné práva. Poukázala by som to predovšetkým na právo, tých zá... právo vyjadrenia sa a nechcem tu zdôrazňovať niektoré práva, aby boli významnejšie ako ostatné, ale budem sa snažiť jednoducho dodržať tie lehoty, ktoré boli stanovené, napríklad aj v kontexte premlčania. Ja som sa snažila tie lehoty predlžiť, mali sme tu pôvodne už stanovené lehoty, ale tieto potom moje názory boli príliš krátke, a predovšetkým pokiaľ ide o požiadavky trhu, takže ja by som to skôr predlžila z 3 na 6 rokov, ale to je iba základ, o ktorom môžeme hovoriť, základ pre diskusiu. A pokiaľ ide o opatrenia, takže čo môžeme tu využiť ako nejaký právny nástroj, to je skôr kapitola 3 v, tejto, v tomto dokumente. Tu nie sú nejaké veľké problémy. Máme tu takisto pozmeňujúce návrhy, ktoré som ja predložila. A aby to jednoducho bolo čitateľnejšie. A možno sa môžem teraz venovať dvom, trom bodom, kde sú ešte určité otvorené otázky. Komisia sa rozhodla e, prerozdeliť e, zodpovednosť podľa princípu viny a tu vlastne ide o to, že ak niekto konal nedbalo alebo došlo tu k újme z nedbalosti. Ja si skôr myslím, že tu potrebujeme skôr objektívnu zodpovednosť a v tomto bode by som rada si vypočula možno vaše názory. A potom ešte jeden bod, ktorý by bolo dobre preskúmať, to prepojenie, pokiaľ ide o smernicu, pokiaľ ide o verejné obstarávanie no, to sa takisto týka obchodného tajomstva. Nebudem ja teraz hovoriť o ostatných bodoch, sú tu ostatné možno ešte východiska, ktoré by sa dali spomenúť. Ja som tu jedno, spomenula teraz viaceré veci, vy sa teraz môžete k tomu vyjadriť, e, k tejto zložke, aby sme jednoducho e, túto diskusiu koncipovali čo možno najširšie, aby sme sa vyjadrili k všetkým tým palčivým otázkam, ktoré treba vyriešiť. Ďakujem. Um, Mr. Moretti is the S&D. Pán Again, this is so, I'm so sorry, Sergio. Uh, ospravedlňujem sa, Sergio. Ďakujem pekne, nie je problém. Ale Sandra tu nemôže byť, preto ju zastupujem. A chcem sa dotknúť dvoch otázok. Poprvé, ide o informácie komisiu ehm, týkajúcu sa vlastne toho, ako zamestnanci riešia svoju funkciu, čiže majú možno nejaké posty, mm, kde sa stále zaoberajú s informáciami, ktoré sú relevantné pre podnikový systém, ktoré sú hodnotné. No a toto je typické také možno pre ich miesto v produktívnom systéme a vlastne tie pravidlá, ktoré tu teraz chceme zaviesť, by to trestali. Čiže to know-how a všetko to, čo sa týka denného priebehu ich bežnej práce, to nemôže podľať normám, ktoré v konečnom dôsledku by bránili uplatneniu takéhoto, um, takýchto poznatkov na pracovisku, pretože všetko, čo sa týka uh, služobných informácií, tovarov a tak ďalej, ak by sa to malo obmedziť nejakou normou, tak uh, títo zamestnanci v zásade nebudú mať už žiadny trh práce. A samozrejme, je tu manipulácia, nezneužívanie informácií, to treba sankcionovať, ale treba veľmi jasne rozlišovať medzi tým, čo súvisí s ich prácou, a čo sa aj individuálne naučili, čo sa dá, teda čo musí byť možné využívať na trhu práce. A nepatrí to v konečnom sledku tomu podniku. A potom máme právo jednotlivých osôb, Viem, že eh, aj Lara sa tým veľmi zaoberala. No a potom tá druhá vec, ktorú som sa chcel dotknúť, to sa týka verejnej správy a um, verejného obstarávania. Um, uplatnenie týchto informácií, použitie týchto informácií môže viesť k tomu, že um, pravidiel, ktoré predpokladá smernica vzhľadom na verejné obstarávanie, že to bude tiež ovplyvnené. Čiže môže sa stať, že pri obstarávaní nejaká administratíva musí mať možnosť využívať informácie, ktoré kvantitatívne alebo kvalitatívne majú súvisť s týmto obstarávaním. A aj tam treba by, byť veľmi obozretný a treba mať trpezlivosť, A aby e, k tomu bolo jasné stanovisko. Čiže áno, obstarávanie, ale zároveň treba využiť informácie, ktoré súvisia s tým, ktoré poskytne verejná správa, ktorá v konečnom dôsledku zodpovedá všetko to treba zohľadniť. No a potom ešte jedna taká kratšia pripomienka. Rád by som uvedol príklad k pozmeňovaciemu návrhu 2. Napríklad chemické a farmaceutické spoločnosti sú tam uvedené, tie by mali byť zahrnuté. No a tam sa potom uvádza špecificky, že v tom zozname eh, by mali byť vylúčení ešte aj ďalší a to nemusí byť nevyhnutne užitočné. Myslím, že potrebujeme takú všeobecnejšiu formuláciu, A posledná vec, ktoré sa chcem dotknúť, sú lehoty. Počuli sme Laru, a, ale myslím si, že návrh komisie, ktorý už rada zmenila, e, by bol predsa len najlepší, ak e, tá lehota by sa predlžila povedzme, že 6 rokov konečnom dôsledku nie je možné pri niektorých činnostiach ešte niečo stanovovať. Čiže ten, tá lehota by mala byť skôr obmedzená z objektívneho dôvodu. Technologický komponent a poznatkový komponent zohráva tiež dôležitú úlohu, pretože po šestich rokoch sa celý svet zmenil a je tu teda riziko, že tam bude zvolená lehota, ktorá paradoxne spôsobí, že bude ťažké e, takéto, tak, takýto nejaký poznatok využiť a ten, kto samozrejme zaznamená škodu, nebude už vedieť dokázať, e, ako zhodnotiť eh, tú škodu, aby to bolo trošku dôveryhodné. Takže bolo by efektívnejšie to, čo navrhuje komisia, než to, čo navrhuje rada. Ďakujem pekne. Pani McClarkin za ECR. Nech sa páči. Dobrý deň, kolegovia. Samozrejme, toto je veľký aspekt eh, podnikateľského života. Musíme eh, chrániť naše spoločné záujmy a týka sa to nielen veľkých podnikov, ale aj malých. No myslím, že je veľmi dôležité, aby a dúfam, že táto smernica k tomu pomôže, aby sme zlepšili rámec, aby mali pocit istoty, že teda budú nejaké minimálne štandardy uplatňovatné, aby mali pocit istoty na jednotnom trhu ale samozrejme týka sa to aj podnikov, ktoré sú mimo Európy e, činné. Čiže e, ďakujem pani Komi za jej návrh správy. Riešia e, sa tam aspekty, ktoré musíme ešte vyjasniť z návrhu komisie a je dôležité, že pani Komi vyzdihla v prvom pozvaniavacom návrhu, že smernica by mala byť nejakým minimálnym štandardom ochrany. Čiže to dá malým podnikom tú istotu, ktorú potrebujú pri rozvíjaní svojej činnosti. Súčasná situácia um, nezodpoveda našim očakávaniam a musíme zabezpečiť, aby tu boli obsiahnuté všetky aspekty know-how a obchodného tajomstva, um, aby sme tam zohľadnili všetko, čo už teda v platnosti je. No a potom, pokiaľ ide o uh, lehoty, to je veľmi kľúčové pre našu politickú skupinu a som veľmi rada, že pani Komi tam má pozmeňovacie návrhy, ktoré sa venujú aj tomuto aspektu myslím, že máme ešte trošku kus práce pred sebou, aby sme to tak povediac e, mm, obalili e, svalovinou tú kostru, ktorú tu zatiaľ máme. No a mm, cieľom je zabezpečiť ochranu. Myslím si, že ten dokument pani Komi vylepšila a že sa uberá správnym smerom. Thank you very- Ďakujem pekne pani Kalas za Alde. Ďakujem pekne. A ďakujem aj spravodajkyni za jej prácu. Mám tu jednu všeobecnú pripomienku. Tento e, zákon EÚ pomôže inovácii a podnikom len, ak vnesie jasnosť do veci, ale zároveň, ak tam bude aj určitá uniformnosť v Európe. A preto vítam určité vyjasnenia, v stanovisku, avšak mám takú všeobecnú obavu, čo sa týka možnosti, aby členské štáty zaviedli také reštriktívnejšie opatrenia. To je tá obava. Komisia tu už ponechala určitú flexibilitu členským štátom, pokiaľ ide o postupy, ale ešte sú tu aspekty definície, Ehm, ktoré, by, ktoré nie sú v poriadku. Napríklad lehota by mala byť harmonizovaná, ak má mať táto legislatíva vôbec nejakú pridanú hodnotu pre malé a stredné podniky. No a ďalšia vec sa týka zmeny definície, mm, pokiaľ ide o tieto e, tajné alebo dôverné údaje, obchodné tajomstvo. Ak sa začne spomínať nejaký druh obchodného tajomstva, bude to znamenať, že budeme mať niečo podobné, ako je americký prístup a budú sa spomínať potom všetky rôzne druhy tajomstiev a nie som celkom presvedčená o tomto prístupe. No a odkaz na chartu základných práv, neviem, či to je vhodné tu ako hlavné právo v tej charte, či to je relevantné Ehm, sloboda prejavu je dôležitá, no ale e, spravodajkynia vypustila odkaz na slobodu prejavu v, viacerej čas, v viacerých častiach návrhu. A moja posledná pripomienka sa týka uh, teda premlčacej lehoty. 3 roky to je príliš dlhé minimum na to, aby sa ten prípad dostal na súd, najmä pokiaľ ide o tajomstvo súvisiace s veľmi rýchlo sa vyvíjajúcim trhom. 6 rokov je veľmi dlhý čas a v tomto dlhom období naozaj by to mohlo brániť inovácii v Európe. Takže opäť eh, ďakujem a teším sa na eh, prácu na tejto veci. Ďakujem, pani Kalas. Je tu niekto za GUE, kto by sa chcel k tomu vyjadriť? Inak e, dostane slovo za zelených Pascal Durand. Teraz sme si dali pozor na porade. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, kolega De Jong odišiel. Ja by som teda e, tým pádom nikoho nepredbiehal. Dobre. To, čo som si vypočul, v tejto správe možno je niekoľko provokácií, to ste povedali vy, pani spravodajkynia, ja ho teda takto preberiem. Vy ste si teda naozaj žiali nahradiť línie v texte, ktorý predložila komisia, vo veľmi konkrétnych podmienkách, pretože keď tento text prišiel, najmä Juri o tom diskutoval a ja som mal pocit, že tento text o obchodnom tajomstve sa vzťahuje aj na ochranu malých a stredných podnikov, že ide o chránenie aj nejakých veľkých podnikov, najmä farmaceutických laboratórií a telekomunikačných spoločností. A že prostredníctvom obchodného tajomstva sa akoby chceme vymeniť z niekoľkých informácií, podobne ako to v e, USA, a teda je to text, ktorý je veľmi nebezpečný, nevyvážený. E, teda je tam veľmi taká slava rovnováha, pretože začíname sa dotýkať zásad textu a tým pádom je tu riziko, že dosiahneme to najhoršie, čo môže vlastne v európskej legislatíve vzniknúť, že sa zle zladíme s americkou legislatívou a chcem poďakovať pani Kalas za to, že to pri- spomenula, že v USA obchodné tajomstvo je predmetom e, veľmi presnej e, judikatúry a podrobnej judikatúry. No a možno niektoré farmaceutické spoločnosti e, by chceli zablokovať niektoré informácie prostredníctvom tejto smernice, takže nie je to náhodou. Vy ste povedali, pani spravodajkyňa, že Európa má zaslúhu v tom, že sa snaží e, stanovať normy, áno, ale ide v prvom rade o ochranu zdravia, o spotrebiteľa a ide o blaho Európana. Čiže nám sa v Európe, e, my sa snažíme docenúť túto rovnováhu medzi teda výrobou a e, potrebou nájsť teda trvalo udržateľné a výhodné prostredie vrátane e, sociálneho práva. No a tento text je nebezpečný. Nerovnováha napríklad. Ak poviem, že nie je potrebné odkazovať na sociálne právo v tomto texte, to ma prekvapuje, pretože je to text, ktorý veľmi obmedzuje e, právo na informácie. Ak napríklad zajtra v Európe e, sa e, rozhodnú pre ten frakčný, eh, teda pre tú frakčnú ťažbu ropy a teda chemické produkty, tak eh, ako, ako vlastne uh, budeme uplatňovať všetky tie informácie, ktoré už vlastne k tomuto sú, ak by sme si pozreli legitimný záujem vo vašej správe, ako sa môžem obrátiť na ten či onen podnik a povedať mu, že budete používať produkty, ktoré nie sú schválené európskymi normami napríklad. Takže naozaj by som chcel, aby v rámci diskusie o pozmeňovacích návrhoch a mm, zdieľam to, čo povedal pán Koferaty, naozaj by som chcel, aby sme v rámci tejto správy sa dopracovali k väčšej eh, rovnováhe a aby sme sa snažili neschovávať za nejakým priestorom nadmernej eh, konkurenčnosti. Musíme si pripomenúť základné práva právnej Európy, čiže je to právo spotrebiteľa, právo na informácie, práva zamestnancov, no a v, nekončnom, v končnom úsledku právo vedieť, ako sa eh, vyrábajú tie veci, ktoré sa predávajú na našom trhu. Ďakujem, Pascal Duron. Dnes dám slovo uh, spravodajkyni, pán vám za komisiu. Máte ešte nejaké pripomienky? Pani pesnička, ďakujem za slovo. Veľmi stručne v našom pôvodnom návrhu sme chceli mať čo najväčšiu rovnováhu. No a za komisiu môžem povedať, že tá rovnováha je v tomto texte absolútne zásadná, ale berieme na vedomie tie pripomienky, ktoré tu zazneli od spravodajkyne a tých spravodajcov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Máme ešte na minútu. Pán Posfilis sa hlasí o slovo. Pani Pos... Ďakujem pekne. E, Ďakujem pekne. Nechcem dlho hovoriť, len takú malú pripomienku keď som sa na to pozrel z pohľadu Českého národného práva, v tom návrhu sú veľké procesné zmeny, ktoré ako keby sa nediskutovali, pretože nie sú politicky také dôležité. Ale chcem upozorniť na to, že tá smernica, keď sa bude transponovať do jednotlivých právnych poriadkov, bude mať dopad na proces, na súdnu ochranu obchodného tajomstva a chcem upozorniť na niektoré veci, ktoré môžu vyvolať diskusiu a zmením článok 6 odsek 2 ochrana pred šikanoznými alebo neobs- zjavne neopasatenými žalobami a nie som si istý, či je vhodné dať tam tú možnosť sankcií. Bude to v rozpore s právnou tradíciou civilného procesu a potom je tam možnosť vylúčiť súd, účastníkov súdneho konania a obmedziť im procesné práva pri ochrane o obchodného tajomstva. Je to podľa mňa tiež trošku v rozpore s princípmi občianského súdneho konania. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujem, pán Pospešil a Lara, spravodajkynia. I eh, lavoratori, mh, concordo con e, il collega... Eh... Súhlasím s pánom Koferatým ale chcela by som vyzdvihnúť, že ak v priebehu jeho zamestnanského pomeru pracovník zistí veci, ktoré si vyžadujú poznatky patriace spoločnosti, tak samozrejme si ich ponechajú, keď zmenia zamestnanie. No a toto podporujeme VU prostredníctvom všetkých programov. No potom definícia zmluvy vo verejnom obstarávaní. No, beriem na vedomie, čo ste povedali. Keď sme hovorili o ochrane údajov a analyzovali sme technologické aspekty, keď sa pozrite na inovácie, tak súhlasím s vami, ale sú tu aj ďalšie sektory, kde je potrebné trošku viac času. Potrebujeme jednotné kontaktné miesto aj na mediáciu a myslím, že to nie je príliš ťažké. No a práva, posledný bod. Ja som zahrnula všetky práva, ale ak chcete diskutovať, porovnávať názory na túto tému, ako ste povedali, možno si myslíte, že by tam niečo malo byť prioritné, niečo nie. Neviem, či sme všetci na povedať, že či to vidíme e, rovnako, no ale má to byť užitočné, nemá to byť reštriktívne pre zamestnancov alebo pre podniky, ktoré ich zamestnávajú alebo pre verejnú správu, ktorá to má dosť ťažké už aj tak. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu dobrú prácu a dúfam, že takto to bude pokračovať a ďakujem všetkým, ktorí sa vyjadrili. Dobre, pripomínam, že lehota na podanie pozmeňovacích návrhov k tejto e, správe je 3. februára o 12.00. Ďakujem za dobrú rozprávu a teraz prejdeme k stanovisku o stratégii Európskej energetickej bezpečnosti. Hlavný výbor je ITRE a spravodajkyňou je pani Filiz Jusmenová za ALDE. Toto je naša prvá rozprava. Nech sa páči, máte slovo a potom dostal slovo tieňoví spravodajcovia všetkých zastupených politických skupín. Predsedateľ, Argumentите za neobchodimosť od stratégie... Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o argumenty v prospech potrebnosti takéto európskej stratégie v oblasti energetickej bezpečnosti, e, tie sú zaujímavé a sú nespochybniteľné. Každý deň platíme približne 1 miliardu eur e, za energetiku v Európskej únie a chcem zvorazniť skutočnosť, že mnohé členské štáty závisia od e, poskytovateľov, dodávateľov energie zo zahraničia, z mimo EÚ a to je, dá sa povedať, e, riziko pre ich hospodárstva, istá hrozba a práve preto takáto stratégia pre nás je veľmi dôležitá, ak chceme e, našu Európu e, rozvíjať v tejto oblasti trvalo udržateľným spôsobom. Čiže pracovné príležitosti a trvalo udržateľný rast e, ekonomiky, to sú naše hlavné priority. A preto vítam stanovisko komisie, pokiaľ ide o Európsku energetickú e, stratégiu, pričom sa tam zohľadňujú všetky e, povedzme lekcie, ktoré sme sa už naučili a e, takisto hovorí o aspekte medzinárodnom. Je veľmi dôležité, aby sme mali funkčný vnútorný trh, aby sme lepšie spolupracovali, pokiaľ ide o miestnu, národnú a regionálnu, medzinárodnú úroveň a takisto treba zdôrazniť potrebu, e, ktorú máme a ktorá je dosť výrazná, teda potrebu energie. A potom je tu otázka regulovanej cenotvorby, ktorá by mala byť e, podľa môjho názoru odstranená, pretože neumožňuje poskytovateľom e, slobodne si vynegociovať e, s dodávateľmi, e, teda tieto dve strany si mm, slobodne vynegociovali tie ceny. E, ide o to, čo e, vykonáva výbor ITRE, my to nechceme nejako duplicitne e, riešiť, čiže pre nás je dôležitá otázka napríklad dohľadu nad trhom a potom štandardy energetickej efektívnosti. To sú pre nás dôležité témy. A takisto si myslím, že je dôležité zvorazniť skutočnosť, že potrebujeme sa v tejto oblasti venovať aj spotrebiteľom. To sú tí, ktorí používajú tento energetický proces. Kvalitná alebo vysoká kvalita energetických služieb e, a práve veľmi dôležité, aby si napríklad mohli svojho poskytovateľa e, zmeniť, aby bola tá tvorba transparentná. To sú dôležité veci a takisto e, aj implementácia týchto princípov. Čiže aby som to zhrnula, tá strategia, ktorú komisia pripravila a ktorú doplňajú aj návrhy Európskeho parlamentu, bude nám pomáhať vytvoriť fungujúci trh vnútorný trh s energiou. Ďakujem pekne pani spravodajkyňa za tento zaujímavý úvod. Teraz vystúpia tienoví spravodajcovia za EPP Antonio López Isturiz. Vás nech sa páči. Thank you, president. Ďakujem pekne. Poprvé chcel by som pani Hismanovi pogratulovať k tejto práci. Myslím, že je to sú to dôležité vstupy aj pre vnútorný trh, aj pre ochranu spotrebiteľa. Podľa mňa je to dobrá správa, ale je pár vecí, ktoré ja by som chcel viac zdôrazniť v obsahu tejto správy. Ak budem používať eh, ten modný slovník, ktorý eh, komisia používa, sú tu témy, ktoré sú zaujímavé. Napríklad oni hovoria o tom softvére, to je vlastne legislatíva, regulácia v Európe a potom tá druhá časť to je ten hardware, tak povediať sa, to je tá samotná infraštruktúra. E, pokiaľ ide o ten e, v úvodzovkách software, o tú, o tú reguláciu, tam treba zdôrazniť potrebu zabezpečiť e, to, aby sa plne transponovali a implementovali zo strany členských štátov jednotlivé časti tretieho balíčka v oblasti energetiky. E, vyžaduje si to právny ramec, e, ktorý je spoločný a ktorý e, by všetci aplikovali rovnakým spôsobom, tak aby operátori na trhu mali rovnaké podmienky a aby investori mali dôveru v náš systém. Potom, pokiaľ ide o ten vôdzok hardware, o tú infraštruktúru, tam je to prepojené aj na tú prácu, ktorú momentálne, ktorej sa momentálne venuje komisár Kanete. A tu je veľmi dôležitá otázka práve tých interkonexí a v tomto zmysle, ak Európska únia chce mať vnútorný trh s energiou, tak e, už e, nemôžeme mať tu tzv. tie e, energetické ostrovy, napríklad u nás na Iberskom polostrove je to tak, ale veľmi podobne to je aj napríklad v pobalských krajinách. A tieto dve zóny by sme mali plne prepojiť so zvyškom Európskej únie. V oktobre 2014 bola Európska rada, ktorá jasne povedala, že je odhodlaná vytvoriť 10 interkonexí medzi členskými štátmi a Európskou úniou e, do roku 2020 a potom ešte vyššiu hodnotu 15 do roku 2030. A ja si myslím, že tento cieľ tých 10 do roku 2020 e, to je iba akýsi prvý krok. Treba dosiahnuť ešte skôr tých 15%, pred tým rokom 2030, ako sa tam píše. A treba, aby tieto interkonexie e, dali e, bez, bezpečnosť, alebo energetickú bezpečnosť, aj schopnosť a sú na prospech e, aj pre spotrebiteľov, pretože tí potom môžu kúpovať lacnejšie. V texte pani Husmanová e, spomína o opatreniach týkajúcich sa energetickej efektívnosti, ale chcem zdôrazniť, okrem tohto, čo tu je teda správne spomenuté, že silná politika v oblasti eh, energetickej efektivnosti je veľmi dôležitá a práve preto potrebujeme, aby Európska komisia eh, výrazne rozvíjala konkrétne opatrenia a hmatateľné opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti, kde ešte určite platí, že by sme mali sa snažiť viac než tomu v súčasnosti. A v tomto zmysle by som chcel povedať, že najlepšie energetické úspory sú tie, alebo tá energia, ktorá sa vôbec nepoužíva. A treba zdôrazniť, že tieto dôležité opatrenia v energetickej efektívnosti budú mať pozitívny e, dopad aj na tie podniky, e, ktoré potom budú môcť výrazne usporiť e, financie. Takisto bude to mať pozitívny dopad aj na iné oblasti, konkrétne zamestnanosť. To nie je nejaká ideologická vec, to je vec, ktorá je dôležitá pre všetkých e, z nás, veď predsa toto je téma, ktorá je prepojená na malé stredné podniky, ktoré potom majú povinnosť tieto pravidla implementovať. A vytváranie nových pracovných príležitostí, to e, je niečo, čo stimuluje aj e, produktívne hospodárstvo. A na záver chcem povedať, že tu spomína ten investičný plán prezidenta Junckera v rámci tých cieľov a tam je práve táto energetická efektívnosť. Je to nakoniec prepojené aj na prácu pána Kaneteho, ktorý e, práve bojuje o to, aby to bolo zahrnuté do toho investičného plánu. A myslím, že to je veľmi dobrá správa aj pre vnútorný trh, aj pre spotrebiteľov, aj pre európske hospodárstvo. Nestačí iba investovať. Veľmi dôležité je vedieť správne investovať. A my e, sme veľmi zvedaví práve, ako sa tá energetická efektívnosť do tohto začlení. Čiže potom, čo som zdôraznil, e, tieto témy, ktoré podľa mňa by mohli byť lepšie zohľadnené v tom e, texte, a myslím, že hovorím aj za kolegov e, z Iboru Imko, to môžem povedať vo všeobecnosti. Ďakujem pekne, Antonio López Isturis. Je tu niekto zo skupiny ECR, kto by chcel vystúpiť za? ECR, nevidím, že by tu bola, bol tiež spravodajca, takže tu pani kolegyňa van ale ešte najprv socialisti, prepačte, vy vystupujete, pani Evelyn Gebhardt, za socialistov? Áno, vystupujem a sme trošku, trošku väčšia skupina. Prepačte, ja som nevidela tieňového spravodajcu, takže preto som najprv požiadala ich. Nevedel som, že vy vystupujete za skupinu. Ešte ja. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela ospravedliť nášho tieňového spravodajcu, ktorý musel kvôli dôležitému zasadnutiu ísť domov a teraz vlastne mi nechali iba poznámky v angličtine, ja ich teraz prečítam, ak teda môžem. Hoci je spokojný vo všeobecnosti ohľadne toho základu, ktorý tu bol stanovený, to znamená, ten základ je veľmi dobrý a podľa môjho názoru je dobré. Takže my súhlasíme so spravodajcom, pokiaľ ide o obsah tohto stanoviska, potreba završenia jednotného vnútorného trhu, apelovanie na väčšie zacielenie, pokiaľ ide o energetické služby, ktoré majú veľký potenciál a aj pokiaľ ide o emisnú schému. Takže dajú sa urobiť ešte úpravy na to, aby toto znenie textu bolo ešte lepšie. My si myslíme, že zavedenie niektorých dotočných textov ohľadne energetickej účinnosti by mohli byť ešte hodnotnejšie. Energetická účinnosť je dôležitá v akejkoľvek politike na to, aby sa zabezpečila bezpečnosť dodávok a vysporiadanie sa s nejakými nedostatkami. Potrebujeme silnú politiku efektívnosti v rámci tohto nového rámca. Ten potenciál úspory energie spočíva vlastne správnym spôsobom uh, upravenými domami. Keď hovoríme o završení e, vnútorného jednotného trhu ohľadne energie, tak to by sa malo týkať aj obchodných sektorov, biznisových sektorov, ktorých vlastne myšlienkovie. je uh, znížiť požiadavky energetického charakteru. A takisto je tu príspevka, pokiaľ ide o politiku energetickej účinnosti. Tu by sa dalo urobiť e, zlepšenie, pokiaľ ide o aktualizáciu legislatívy ohľadne energetiky v kontexte ekodizajnu. Tieto aspekty sú dôležité pre spotrebiteľov. Pre SND e, pre nás energetická chudoba bola veľmi dôležitou prioritou a 50 až 100 až 150 miliónov Európánov, také sú odhady, vlastne žijú v energetickej chudobe. Stanovisko by sa malo venovať aj tomuto, že potrebujeme patričné opatrenia na to, aby sme bojovali proti energetickej chudobe. Ako záver vlastne by sme sa mali pozrieť na energetickú účinnosť a energetickú chudobu, pretože toto sú vlastne dôležité e, otázky týkajúce sa jednotného vnútorného trhu. Ďakujem veľmi pekne pani Gepard v mene SND a teraz dáme slovo v mene ECR pani Fan Bosvit Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja tu nahrádzam Louis Ide, tieňového správodajcu k tejto správe. Ctení kolegovia a kolegyne, vážená pani spravodajkyňa, ja sa veľmi teším, že máme tu príležitosť takýmto spôsobom si vymeniť názory ohľadne takejto dôležitej témy ako energetická bezpečnosť. To je téma, ktorá vlastne ma vzbudila veľký záujem aj v Belgicku. Ja by som vlastne chcela zablahoželať pani spravodajkyni k tej práci, ktorú už bola urobila v tejto téme. Táto správa zdôrazňuje význam rastu, vytvárania pracovných príležitostí, to samozrejme oceňujem. Takisto oceňujem aj skutočnosť, že tu je spomenutá ambícia znížiť energetickú závislosť. Ako tieňová spravodajkyňa sú tu určité viaceré body, ktoré by bolo dobre spomenúť, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, kde si myslíme, že potrebujeme väčšiu pozornosť, niektoré z nich už vlastne odzneli Niektoré z nich podľa môjho názoru sú veľmi dôležité, ako napríklad to, že sa musíme snažiť dosiahnuť takú energiu, ktorá by bola nielen bezpečná, ale aj udržateľná a dostupná cenovo na dôvažok. Teda podľa môjho názoru je veľmi dôležité, a teraz vlastne nadvezujem na to, čo povedal pán López, pokiaľ ide o tie energetické ostrovy, áno, je veľmi dôležité, aby sme prečistili ten náš trh s ropou a plynom a to si vyžaduje určitú priamu spoluprácu s našimi partnermi cezhraničnými, priamu spoluprácu. Takisto záležitosť, ktorú spomenuli všetci a je veľmi dôležitá táto záležitosť, to je skutočnosť, že táto správa by sa mala viac sústrediť na energetickú účinnosť, pretože to je jediný spôsob, ako sa dá zabezpečiť to, že sa bude energia využívať racionálnym spôsobom, teda rozumne najlacnejšia hodina je tá, ktorá jednoducho nebola vyminutá. A preto je veľmi dôležité sa sústrediť práve na to, ako s tým súvisia také veľmi citlivé, citlivé sektory hospodárstva, ako napríklad um, stavebníctvo alebo bývanie. A keď hovoríme o energetickej efektívnosti, tu takisto by sme mali mať určité záväzné ciele. Tieto môžu byť ambiciózne, Avšak aspoň teda treba povedať, že budú realistické a dosažiteľné. Takže to sú niektoré z tých bodov, ktoré sú dôležité aj pre nás a ktoré vlastne my predložíme formou konkrétnych pozmeňujúcich návrhov. A takže ja sa teším na ďalšiu spoluprácu s pani spravodajkyňou a aj s tenami spravodajcami, pokiaľ ide o túto tému a ďakujem ešte raz za túto správu. Ďakujem pekne. Rapport, rapport... E, ďakujem pekne. Teda, a nevidím, že by tu bol tiež spravodajca za GUE. Chce tu niekto za GUE vystúpiť? Nie. Tak vystúpi pán Pascal Duran za zelený, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vyzerá to ako keby som veľakrát dnes vystupoval, ale v každom prípade chcem povedať, že ma teší, že táto práca tu bola výkonná. Chcem pani spravodajkyni pogratulovať. Teší ma táto správa a neviem, či to tak bolo pre zelených vo e, všeobecnosti, ale kolegom z EPP chcem povedať, že ani pre nás e, to nie je otázka energetickej efektívnosti, že by to bola nejaká ideologická záležitosť. Nie, to je otázka zdravého rozumu. Ja s vami úplne súhlasím, pokiaľ ide práve o tie interkonexie a navyše ako Francúz si to myslím o to viac lebo myslím, že aj Francúzsko, e, keďže má e, intenzívne aktivity lobbyingu v tejto otázke, patrí medzi krajiny, ktoré na úrovni rady blokuje to, aby sme dosiahli pokrok práve v e, interkonexiám. Celý tieto, celá tá sieť, ten grid, vlastne to je veľmi dôležité pre budúcnosť Európy. Bol by to dôležitý krok, takže my podporujeme túto správu, tešíme sa z nej, je naozaj v slode s tým, čo my obhajujeme akurát, a to už tu aj zaznelo, otázka energetickej efektívnosti e, je veľmi dôležitá. Hovoríme už e, mesiace o téme malých stredných podnikov, o relokalizácii v rámci európskeho trhu, relokalizácii práce. A to je dôležitá téma. Zoberme si e, francúzsku situáciu. Za 3 roky sme prišli o 100 tisíc zamestnaneckých alebo pracovných príležitostí v sektore stavebníctva. To je dôležitý e, sektor pre malé a stredné podniky. Čiže to je jeden z kľúčov budúcej európskej situácie, možno ešte viacej než tá e, e smernica o obchodnom tajomstve. Ale to je zase iná téma, nechcem to tu teraz polemicky nejako otvárať. E, čiže áno, autonómia aj v tomto ohľade je dôležitá, umožní Európe hovoriť silnejším hlasom v rámci medzinárodného spoločenstva a budeme silnejší aj voči Rusku, alebo boli by sme, ak by sme mali e, efektívnosť vyplývajúcu z toho, že sme autonómnejší v oblasti energetiky. Takže áno, autonómia, energetická efektívnosť, interkonexie, všetky tieto vylepšenia, ktoré aj my obhajujeme v rámci tých pozmeňovacích návrhov, sú e, pozitívne, alebo boli by pozitívne a Zopakujem iba, že túto správu plne podporujeme a budeme tak ako vždy e, k nej e, pristupovať pozitívnym spôsobom. Ďakujem pekne, pán Duran. Teším ma, že máte takýto pozitívny prístup. A teraz e, samotní poslanci za skupinu ALDE pani Kalas. Ďakujem pekne. Myslím si, že energetická bezpečnosť má dva aspekty. Jednak interkonexia a potom samotná výroba. Problém s energetickou eh, bezpečnosťou v Európe je ten, že členské štáty to vnímajú ako ich vnútornú záležitosť. Každý bojuje za svoju vlastnú energetickú bezpečnosť. A teda hlavná téma, ktorú treba otvoriť, je práve eh, pozerať sa na túto tému z iného pohľadu, že energetická bezpečnosť je celoevropská záležitosť. A preto si myslím, že je veľmi dôležité aj to, čo ste vy zdôraznili vo vašej správe, a to síce, že vnútorný trh nebude fungovať dobre, ani energetická efektívnosť, eh, pardon, bezpečnosť v Európe nebude dobre eh, fungovať, pokiaľ tá agentúra nebude mať regulačné právo moci. Aby sa nám nestávalo, že členské štáty si chránia iba svoju vlastnú produkciu na vlastných trhoch. Lepšie by bolo, keby sme mali spoločný trh, prepojený. Dávam konkrétny príklad. V Estonsku sme mali energetický trh spolu so severnými e, krajinami vlastozera Nordpola. Pre všetkých tých, ktorí sa boja, že je tu e, súťaž e, zo strany iných e, členských štátov a že to by bolo na škodu e, trhu, tak my máme takú skúsenosť, že u nás ceny elektriny sa znížili minulý rok o 11% a ten rok predtým takisto tam bol nejaký pokles, pretože sme súčasťou väčšieho energetického trhu a nezávisíme iba od e, našej vlastnej výroby elektrickej energie, ale aj dôverujeme iným susedom, a iným členským štátom. To je podľa mňa veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Ďalej pán Sanfeld, EPP. Ďakujem bardzo. Jednoznačne čo... Ďakujem pekne. Myslím, že by sa to malo zdôrazniť a to veľmi jednoznačne, že tento dokument, ktorý sa týka energetickej bezpečnosti v Európe, je e, veľmi dôležitý, je to strategický dokument a teší ma, že všetci, ktorí vystúpili, podporujú myšlenky v ňom uvedené. Ale pokiaľ ide o tie konkrétne detailné mm. aspekty, myslím si, že tie sa ešte dajú aj ďalej nejakým spôsobom analyzovať. A nechcem eh, teraz eh, detailne rozvíjať všetky jednotlivé aspekty súvisiace s energetickou bezpečnosťou v rámci dnešnej diskusie, ale existujú niektoré aspekty, ktoré už spomenuté boli a sústredil by som sa aspoň na tie e, aspekty, ktoré podľa mňa sú v tomto dokumente nedostatočne rozvinuté z môjho pohľadu. E, podľa mňa energetická bezpečnosť e, v Európe, pokiaľ chceme, aby bola naozaj dlhodobá, trvalo udržateľná, treba aby sme zohľadnili aj aspekt palív. Je dôležité, aby sme mali naše vlastné európske palíva. Táto potreba sa tu málo zohľadňuje. A najmä hovoríme o tých fosilných palívach, ktoré už u nás pod zemou, ktoré sú k dispozícii. A máme častokrát e, taký nedôveryhodný prístup k novým technológiám, ktoré pritom sú e, základom našej technickej budúcnosti, napríklad CCS. A tu sa nespomínajú iné, napríklad čisté technológie spalovania uhlia. E, a ďalšia chyba v tomto dokumente z môjho pohľadu je téma nového alebo rozvoja nových mm, jadrových e, kapacít, e, atomových e, kapacít. To je tiež vec, ktorú by sme ďalej mali e, podľa mňa rozvíjať. A potom posledný bod, ktorý by som chcel spomenúť, je skutočnosť, že málo sa tu zdôrazňuje ten, tá kogenerácia a to som prekvapený, pretože to je technológia, ktorá predsa je zdieľam so všetkými Európanmi, aj tí, ktorí chcú znižovať e, emisie CO2, aj tí, čo sú za zelené technológie. A toto presne je technológia, táto paroplínová, ktorá e, nejakým spôsobom využíva aj uhlie, aj e, biozdroje efektívnym spôsobom a zároveň znižuje emisie Častokrát veľa hovoríme o znižovaní emisí CO2 v Európe, ale relatívne málo času venujeme diskusii e, iných, e, na tom iných emisí, ktoré sú tiež dôležité alebo nebezpečné pre ľudské bytosti. Ešte komisia Gasmar de Mur sa chce vyjadriť a potom sa e, to uzavrie zo strany správodajkyne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi stručne by som chcel sa poďakovať za tie pripomienky, ktoré tu odzneli, takisto e, za tú podporu, pokiaľ ide o koncept energetickej bezpečnosti. Tá prvá pripomienka je vlastne tá, že my tu zdieľame ten koncept energetickej bezpečnosti, o ktorom sa tu hovorí. Samozrejme, bezpečnosť dodávok je dôležitou dimenziou energetickej bezpečnosti, diverzifikácia zdrojov a ciest, kanálov, je veľmi dôležité, aby sa tá energia dostala, ale tá bezpečnosť energetická je komplexnejšia, týka sa to jednotného vnútorného trhu, týka sa to energetickej účinnosti a to je vlastne to, čo sme my rozvinuli v rámci vyhlásenia 2015. Pokiaľ ide o interný, jednotný vnútorný trh, tam sme nezapracovali ten um, prvok dohľadu nad trhom a No, ale samozrejme môžeme to podporiť. Takisto sme si uvedomili, že tu boli viaceré pripomienky ohľadne energetickej účinnosti a snahy a využívania energie, ktoré pochádzajú z viacerých strán. Takže my vlastne, ak sa pozrite na toto vyhlásenie komisie e, z mája, oznámenie komisie, tak tam je vlastne prvý bod, kde e, sú spomenuté tie prvky týkajúce sa plynovej krízy, takže my vlastne tento prístup podporujeme, ktorý tu bol spomenutý, takisto budeme hovoriť aj vo výbore Envy o tomto probléme o pár minút. Myslím si teda, že tá podpora, ktorá tu bola preukázaná k téme energetickej bezpečnosti je dôležitá aj vo chvíľach, keď vlastne budeme rozvíjať energetickú úniu a tam, kde je to veľmi dôležité, tak to si treba uvedomiť, že kľúčovým faktorom energetická bezpečnosť v celom tomto dokumente ak sa bude v budúcnosti rozpracúvať. Takže ďakujem. Ďakujeme pekne za komisiu. Teraz zostane slovo spravodajkyňa. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Áno, čo sme teda tu počuli, počuli sme tu viacero vyjadrení zo strany poslancov aj komisie. Ja veľmi pekne ďakujem za ich návrhy, za ich pripomienky. Ja som pozorne počúvala, čo povedali, zaznamenala si veľa vecí, ale očakávala by som, aby som tieto pripomienky možno dostala v písomnej podobe, to by mi veľmi pomohlo, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú kompetencií nášho výboru, aby sme jednoducho neopakovali to, čo robí výbor ITRE. Takže ja ešte raz stručnosti ďakujem kolegom za ich návrhy, dúfam, že ich dostaneme v dostat dobrom čase, aby sme mohli potom konsolidovať také znenie textu, ktoré jednoducho bude, e, ktorý si vyžiada podporu všetkých poslancov. Takže ďakujem veľmi pekne. Thank you very much indeed. And... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne aj moje zástupkyni, podpredsedkyni, že teda sa zhostila predsedníckej funkcie. Lehota, to je 3. február 12.00. Yes, Okay. Um, so the next uh, report... Takže ďalšou správou je správa o refite. Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti REFIT, súčasný stav a výhľad do budúcnosti. Máme tu zohľadnenie pozmeňujúcich návrhov spravodajca pán Otmar Karas, takže ja teraz dám slovo hneď pánovi Karasovi, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Ja by som sa chcel poďakovať za skutočne veľmi prínosné a podnetné pripomienky, ktoré vzýšli z tej prvej rozpravy, ktoré v tých 69 pozmeňujúcich návrhoch k stanovisku vlastne boli odzrkadlené. Ako som vlastne už po prvom kole bol uviedol, považujem tie pripomienky a pozmeňujúce návrhy nie ako kritiku, ale ako potrebné doplnenie a sprecíznenie predloženého návrhu. Čo vlastne boli tie štyri najväčšie bloky, do ktorých by sa tieto pozmeňujúce návrhy dali zadeliť? Takže je tu dôležit, dôležitosť a správne vyhodnotenie tých dopadových faktov, pokiaľ ide o testy v malých a stredných podnikoch. Po druhé, nezávislosť výboru pre dopady a po tretie kvalitná konzultácia, ex post evaluácia a po štvrté zaangažovanie všetkých relevantných zúčastnených strán a partnerov. Takže to bol vlastne ten, to boli tie hlavné bloky tých pozmeňujúcich návrhov. Takisto by ešte niektorí z vás chceli uh, mať ambicioznejšie pokroky v oblasti odburávania administratívneho zaťaženia, tým pokiaľ ide o niektoré zložky stop ten, pokiaľ ide o konzultačný proces. Takisto však zo strany predsedajúcej, ako aj zo strany ostatných kolegyň a kolegov tu spomenuté nové pohľady prostredníctvom týchto pozmeňujúcich návrhov, takže tieto boli nastolené do diskusie. Ide to predovšetkým otázku kvantifikovateľnosti byrokracie pri ukazovateľoch a dimenziách, ako aj nákladovosti byrokracie a možnosti zlepšenia situácie. A ide tu predovšetkým o to, aby, aby sa to vyjadrilo celkom jasne, teda doslovne, že pri hodnotení a pri zaangažovaní zúčastnených strán sociálna-ekologická oblasť musí byť zohľadnená, teda nielen hospodárska oblasť. To je pre mňa veľmi dôležité. A ak by som to mohol kvantifikovať teda v tejto súčasnej chvíli, tak by som povedal, že moji spolupracovníci a ja sme sa snažili tých 69 návrhov si najprv pozrieť a potom po dnešnej rozprave vám budeme schopní predložiť 8 kompromisných návrhov spravodajcu, ktoré budú mať 3, ktoré sa týkajú 32 pozmeňujúcich návrhov z toho celkového počtu a takýmto spôsobom to zhodnotíme o ktorých potom budeme môcť e, v blízkej budúcnosti rokovať. A druhá vec je, že z tých otvorených 37 pozmeňujúcich návrhov by som 21 Niektoré by sa pre, dokázali zapracovať, pretože prinášajú zaujímavé veci, takže tu máme 16 pozmeňujúcich návrhov z tých 69, kde by som dal avšak mínus. Takže ak s tým súhlasíte, tak by som vlastne po dnešnej rozprave tieto kom- návrhy kompromisných riešení na stretnutí tieňových spravodajcov prezentovať, na to, aby to bol nejaký základ hlasovania, aby potom každý z nás vedel presne, že čo sa vlastne s jeho pozmeňujúcim návrhom na základe môjho návrhu vo všeobecnosti udialo. Zároveň k tomu chcem povedať, že napríklad jeden bod, kde ja mám minusko, pretože to má byť do istej miery koherentné, je napríklad otázka vypustenia odvolávky na národný ten terminus goldblading, pretože jednoducho v tomto kontexte to je mimo obliga. Takže musíme si uvedomiť, že musíme vnímať tento proces ako proces, ktorý sa vyvíja a táto správa ako taká nebude finálna verzia alebo finálne riešenie celkového problému. Takže to sú návrhy z mojej strany, moje stanovisko k tejto správe a ja, pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy, by som sa chcel teda ešte raz poďakovať za spoluprácu a tieto kompromisné návrhy potom dostanete k dispozícii po dnešnom dni a potom to jednoducho ešte budeme prerokúvať na stretnutí s tieňovými spravodajcami, s asistentami, aby ste potom vedeli, že čo sa dostane na stôl. Takže teším sa na diskusiu. Ďakujeme pekne, vážený pán Kára sa teraz dostane slovo Evelyn Gebert za SND, pretože tu nevidím Jensena. Áno, ďakujem pekne. Máme to isté teňového spravodajca ako aj predchádzajúce zložke a preto vlastne hneď sa vyjadrím. Nebudem čítať ten text ešte raz, pretože je dosť dlhý, takže pokúsim sa ho trochu z, zosumarizovať, ale v každom prípade e, môj kolega sa vyjadril tak, že je tu veľké množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktoré však sa uberajú viacerými smermi a jednoducho viaceré z nich sú neakceptovateľné pre našu politickú skupinu a preto je teda aj v rámci týchto rokovaní so spravodajcom pred nami ešte veľa práce. Pán Nilsson však zdôrazňuje, že sme za to, aby predpisy Európskej únie boli zlepšené, zefektívnené a tam, kde jednoducho nie sú potrebné tieto predpisy, tak tam by sa nemali robiť. Avšak to znamená, že takáto regulácia je nadbytočná. No, to je pre nás veľmi dôležité podotknúť. A čo my nemôžeme akceptovať vôbec, tak to je to, že táto iniciatíva REFIT by mala byť využitá práve na to, aby sme sa venovali takým otázkam ako ochrana životného prostredia, klimatických problémov, práv zamestnancov a nepodporíme také návrhy, ktoré by v týchto oblastiach podkopávali naše snahy. Takže z nášho uhla pohľadu by refit mal viesť k tomu, aby tu došlo k zjednodušeniu v tých oblastiach, kde to je potrebné, ale teda za predpokladu, že overené práva, ktoré boli v minulosti zavedené, nebudú spochybňované a nemali by sme tu v tejto oblasti viesť nejaké ideologické diskurzy. Ide nám tu skôr o skutočné problémy a ich riešenie. Takže spravodajca v mene našej politickej skupiny zastáva názor, a v tom ho ja podporujem, zastáva názor, že by sme mali mať program REFIT, ale to, čo momentálne máme na stole zo strany Európskej komisie, nemôže byť akceptované v takejto podobe, pretože to z časti pozmeňujúcich návrhov vlastne sa môže celé to dostať do nesprávneho smeru a chceme teda prispieť k tomu, aby refit bol realizovaný, ale nie e, v takom smere, kam sa nemá uberať. Chceme, aby pri implementácii európskeho práva nesmieme zabúdať na to, že vo viacerých oblastiach politiky, predovšetkým pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa, pokiaľ ide o pracovné práva, pokiaľ ide o ochranu zvierat, že by sme tu zorganizovali nejaké minimálne štandardy a potom takýmto formátom minimálnych štandardov, minimálnych práv jednoducho dali do rúk väčšiu organizáciu z našej strany. A takisto nechceme, aby tu bola nejaká automatická výnimka, pokiaľ ide o malé podniky, pokiaľ ide o európsku reguláciu. To nie je cieľom, pretože teda predovšetkým pokiaľ ide o pracovné práva, pra, prac, bezpečnosť pri práci. Avšak chceme sa sústrediť predovšetkým na to, ako by sme mohli urobiť všetko to, všetko preto, aby jednoducho tieto podniky implementovali tieto práva čo ešte lepším spôsobom a nie ako doteraz. Takže tento text si vyžaduje ešte lepšiu vyváženosť, pokiaľ ide o určité kritéria, benchmarking a to, ako vlastne sa európska politika bude evaluovať a čo je dôležité z pohľadu ochrany spotrebiteľa je to, že by sme tu mali mať ešte ďalšie právne predpisy, aby sme docielili skutočne jednotný vnútorný trh a aby to nebola taká situácia, že niekto povie, že toto nechceme. A posledná vec, ktoré sa venuje kolega, tak to je kvalita na úkor kvality. Kvantita na úkor kvality. Takže nejde tu o počet, nejde tu o počet právnych predpisov, ktoré by sa mali odstrániť. Ide tu skôr o kvalitu zákonov, ktoré by mali byť pre nás prioritou, pretože štatistiky neboli ešte nikdy správnym merítkom pre politiku, pre politikárčenie a my vieme, že nemôžeme jednoducho E, postupovať iba počas čísel, na základe čísel a odba- zbaviť sa takých jednoducho predpisov, ktoré nám nevyhovujú z týchto štatistík. Takže ide tu o kvalitu. Takže potrebujeme dobrú reguláciu. To je to kľúčové slovičko, ktoré je pre nás dôležité. pánom Karasom budeme mať dobrú spoluprácu, o tom sme presvedčení. Pripravil dobrý základ pre spoluprácu a naša politická skupina je ochotná čo možno najviac podporiť kompromisné návrhy, avšak máme určité červené čiary, ktoré nech prekročíme a dúfame, že bude možné tieto dobré kompromisné návrhy jednoducho podporiť. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Ja som zase tieňová spravodajkňa za ECE, e, tak sa vyjadrím. Poďakujem sa spravodajcovi za veľké množstvo pozmeňujúcich návrhov svedčí o tom, aký záujem je o túto tému. Musíme robiť všetko preto, aby naša legislatíva jednoducho bola zasadená do správneho kontextu aby poriešila to, čo má poriešiť a pre nás je dôležité, aby sme postupovali správnym spôsobom a chceme robiť všetko preto, aby všetky kroky na úrovni Európskej únie rešpektovali princíp subsidiarity, proporcionality. O tom sme vlastne už hovorili dnes do poludnia. Takže to sa týka predovšetkým vzťahu členských štátov a úrovne Európskej únie. Takže pokiaľ ide o našu politickú skupinu, my rešpektujeme to, čo tu odznelo. A je to predovšetkým o to, aby tie testy na úrovni malých a stredných podnikov potom boli rešpektované, dodržiavané. Ja som predložila ďalšie návrhy, ktoré sa týkajú skôr takého všeobecné, všeobecné požiadavky zníženia administratívneho zaťaženia byrokracie. Spravodajca poukázal na to, že veľa byrokracie vlastne pochádza z členských štátov, takže to musí byť taký kolektívny krok a komisia samotná uviedla, že sú presvedčení, že dokážu znížiť náklady na byrokraciu o 30%, to je cieľ, ale ja som samozrejme pripravená, o, že budeme rokovať o tom, aký budeme mať cieľ, či tu vôbec má byť nejaký cieľ, aby sme vedeli, že k čomu sa vlastne uberáme. A takisto som navrhla, že tu bude aj určitý test konkurencieschopnosti, aby to bola súčasť toho hodnotenia a Ide nám o to, aby sme hospodárskú konkurencieschopnosť akéhokoľvek návrhu brali v plnej miere vážne a nezávislosť takej, takej dopadovej štúdie je dôležitá. Ide o to, aby všetky zúčastnené strany, ako aj firmy, podniky a spotrebitelia boli začlenení od samého začiatku. Ja si myslím, že Predsa len to má dve strany. Sú tu spotrebiteľa na jednej strane a firmy na druhej strane, takže treba to celé zobrať z tejto pozície. A pokiaľ ide otázky týkajúce sa minimálnych standardov, áno, ide nám tu o to, že keď sa rozhodneme, že chceme mať nejakú minimálnu harmonizáciu ohľadne návrhov, tak to častokrát súvisí s tým, že my rešpektujeme to, že sú určité jurisdikcie v niektorých členských štátoch, kde sú štandardy iné a niekedy je ťažké harmonizovať to všetko. Sú tu viaceré dôvody a my odporúčime tie minimálne prístupy, vlastne sme to už počuli od pani Komi dnes do poludnia, takže my musíme dodržiavať aj túto skutočnosť, sú tu viaceré dôvody, prečo sú tu rozdiely a musíme sa snažiť aj o to, aby jednotný vnútorný trh jednoducho si podržal tento jasný prístup. A tento evaluačný proces, ja viem, že pán Karas vlastne predložili pozmeňujúce návrhy k tejto, tejto téme. Preto len tu budú ešte revízne doložky detailné, ktoré môžu byť častokrát zle interpretované, takže ak máme príliš detailné revízie, tak to môže viesť k iným interpretáciám. Takže ide nám skutočne o to, aby tu išlo o konštantnú evaluáciu, takže potrebujeme takýto konštantný proces na to, aby sme evaluovali tie prospešné prínosy našich nových predpisov. A, a tieto revízne doložky sú síce dôležité, ale nechceme povedať, že tento zákon nebude sa meniť e, počas 5 rokov. Ak tu budú nejaké problémy, tak to jednoducho budeme musieť revidovať skôr a mali by sme to teda e, kontrolovať a monitorovať počas celého času. A e, takisto pokiaľ ide o to, čo predložili niektoré politické skupiny v pozmeňujúcom návrhu číslo 40, musíme jednoducho zaangažovať viac Eh, zúčastnených strán aktérov do tohoto. Je to správny postup, to je otázka, pokiaľ ide o 44. Je tu vyjadrený jasný záväzok, že ak my jednoducho budeme v rámci procesu preskúmovania zistiť, že sú tu určité nedostatky, tak sa to jednoducho vráti znovu na komisiu ak sa to u nás preukáže ako nedostatočné. Takže to je dôležitý záväzok, ktorý sme my prijali. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne ešte raz. Um, Ola Tunes for the... Ola Tunes za ALDE. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že je to veľmi dôležitý spis. Všetci sme nedávnych mesiacoch počuli o tom, ako nová komisia si dala prioritu lepšej legislatívy. Takže myslím, že my, Európsky parlament, e, musíme tiež posilniť naše úsilie, pokiaľ ide o program REFIT. Chcem poďakovať spravodajcovi za veľmi dobrú prácu som veľmi spokojná s tým, čo tu vypracoval a súhlasím s tým, čo tu bolo uvedené, že potrebujeme mať jasné zameranie na e, veci pod refit. Takisto si myslím, že e, musíme mať ambiciózny cieľ znižovania administratívnej záťaže. To, čo spomenala SAD, e, fixný cieľ, pevný cieľ, No, musíme mať jasný cieľ, aby sme zvládli to zníženie administratívnej záťaže. Ak tam nebude nejaký fixný cieľ, tak sa nám to nepodarí. Samozrejme súhlasím s tým, čo tu zaznelo na margo kvality legislatívy. To je samozrejme kľúč, kľúčové, ale zároveň musí tu byť ten fixný cieľ, aby bolo zrejme, ktoré sú naše ciele, aké máme ciele v tom znižovaní najmä pokiaľ chceme znižovať záťaž pre malé a stredné podniky. Predsednička spomínala návrh tohto fóra stakeholderov. Ja som k tomu dala aj pozmeňovací návrh k novému fóru na základe toho, čo si myslím, že je veľmi dobrá skúsenosť eh, z Dánska. Fórum by v sebe spájal rôznych zástupcov, bol by tam taký prístup z dola nahor, mohli by predkladať konkrétne návrhy o deregulácii. Princíp e, vysvetliť e, alebo zosúľadiť, to je dôležitá vec. Ja som požiadala pána Timmermansa, aby sa pozrel na ten dánsky príklad a veľmi rada vás informuje, že pán Timmermans na budúci týždeň do Kodane stretne sa s riaditeľom uh, nánskeho fóra stakeholderov, takže naozaj dúfam, že si môj návrh získa podporu, aj môj pozmeňovací návrh, aby sme boli um, vlastne v prvej línii, pokiaľ ide o túto vec. No a toto je kľúčový faktor na podporu rastu a zamestnanosti, to všetci vieme a preto si myslím, že ten princíp eh, začať od mala, eh, teda začať v nejakom menšom meradle, to je dosť dôležitý nástroj v legislatíve. No a členské štáty tým pádom musia lepšie implementovať eh, tento princíp aj na národnej úrovni. Počúvala som tu o tom pozlacovaní alebo gold plating. To je dôležitá téma, mali by sme to riešiť. Ďakujem. Takže chce sa ešte niekto vyjadriť za GUE a zelených? Ďakujem, pani predsednička. Hovorím za zelených. Ďakujem, pán Karas, za veľmi dobrú správu. vo všeobecnosti to podporujeme ale aj tak sme teda predlžili pozmeňovacie návrhy. Na konci minulého roku na počas, počas poslednej schôdze Gariffitu sme vyzne, vyvzdvihli niektoré dôležité veci. Jednou z nich je otázka indikátorov. Hovoril som o indikátoroch, čo by mali byť tie základné body ako budeme posudzovať účinky legislatívy, očakávania ciele a preto je veľmi dôležité mať jasno v tom, ktoré indikátory predložíme ako nástroj na meranie výsledkov zjednodušenia legislatívy. Všetci sme sa zhodli, že musíme znižiť byrokraciu a zjednodušiť pravidla, ale zároveň treba byť veľmi opatrný. Pretože zúrazňujeme, že zjednodušenie legislatívy nemôžno brať ako nejaký, nejakú zámienku na zníženie úrovne našej ambície. Je to veľmi dôležité pre bezpečnosť a blaho pracovníkov, alebo pokiaľ ide o ochranu životného prostredia. Čiže nesmieme sa zastávať len na dereguláciu, e, teda vyhovárať sa na dereguláciu pri riešení iných vecí dôležitých pre malé a stredné podniky a ďalších aktérov e, v, na tomto hrysku EÚ. Takže sme tiež vyzvali komisiu, aby neznižovala svoju úroveň ambície, pokiaľ ide o verejnú politiku zdravie, životné prostredie, bezpečnosť, aby toto nebolo ohrozené. A takisto, aby tam boli všetci zainteresovaní, o, o spotrebiteľské organizácie, lokálne, regionálne úrady, aby sa do toho už zapojili do celej tej diskusie so všetkými týmito procesmi Samozrejme musia byť tam aj kontroly subsidiarity a musí sa monitorovať implementácia legislatívy EÚ na národnej úrovni. A musím povedať, že nepodporujeme návrh skupiny na vysokej úrovni, pokiaľ ide o administratívnu záťaž. Musí tam byť teda nejaká lepšia nemusí byť orgán mimo inštitúcií. Je to príliš dôležité, tieto témy, na to, aby boli upravené mimo inštitúcií EÚ. Takže mm, v zásade podporujeme REFIT ako dôležitý nástroj na zníženie byrokracie v tomto legislatívnom prostredí ale zároveň sa snažíme vyzdvihnúť, že v niektorých príkladoch môže byť nebezpečné, ehm, teda ak budeme ehm, to iba e, dávať na nejaký externý orgán. Dobre. No, po, už nám uh, neostáva veľa času. Ďakujem. Pani predsednička, budem stručná. Chcela som povedať, že táto správa je veľmi dôležitá a treba dať pozor, aby sme neopakovali chyby, ktoré sme už robili v krajinách e, mnohých, napríklad aj u nás v Rumunsku. Niekedy si hovorím, možno by bolo dobre, keby sa vláda radšej zdržala úpravy v oblasti malých a stredných podnikov, pretože to iba zkomplikuje im život. A Pán Karas je predsedom skupiny pre malé stredné podnikanie. Určite má dosť informácií, ale treba naozaj byť obozretný, nepreháňať s tou reguláciou, aby to nebolo príliš komplikované. A zároveň máme tu ten Small Business Act, ktorý e, sa v rôznych všetkých štátoch rôzne uplatňuje a úprimne povedané veľa to tým malým a stredným podnikom nepomáha. Ja verím v schopnosti spravodajcu a tieňových spravodajcov, že sa podarí identifikovať e, riešenie niekedy e, to uh, najlepšie musí byť tá zlatá sedná cesta a nemalo by to mať nejaké ďalšie následky a treba zachovať riadnu rovnováhu, aby to nešlo proti záujmom spotrebiteľov, aby sa neobmedzovali individuálne práva spotrebiteľov. Ďakujem. Um, Komisia, niečo, čo by ste vedeli v dvoch bodov predniesť? Ďakujem. Spravodajca, ešte by ste sa chceli k niečomu vyjadriť? Ja herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Tie vystúpenia v zásade popísali e, pozmeňovacie návrhy jednotlivých politických skupín, takže bolo to vlastne také de facto vysvetlenie pozmeňovacích návrhov. Na úvod sme povedali, že je dôležitá koherentnosť, dôležit, rozhodujúca je kvalita, nie kvantita aj regulácie. No a teda popracujem v tomto zmysle na pozmeňovacích návrhoch, ktoré potom predložím a všetkých vás prosím, aby ste pri tej práci pomohli, aby teda to, čo tu bolo sformulované, pokiaľ ide o tie červené línie, myslím, že to bolo sformulované dobre, máme tu určité spoločné stanoviska, možné zlepšenia, aby sme to teda uh, vedeli dať na nejaký taký vhodný základ na hlasovanie. Všetci sme tu hovorili o správach, ale tú správu nepíšeme my, žiaľ. Správu, správa je správa mm, právneho výboru, my k tomu dávame stanovisko. A v tom stanovisku nemôžem zohľadniť všetko z pohľadu jednotného trhu ochrany spotrebiteľa sa musím teda zapracovať do tohto stanoviska, ale nebudeme môcť napísať e, všetci, alebo takúto nejakú správu. Musíme sa e, na to pozrieť z pohľadu nášho výboru, ako sa vyhnúť chybám. A teším sa na spoluprácu. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ak e, už nikto nič nemá. Môžeme prerušiť schôdzu. Hlasovanie zajtra o 9. ráno. Nie o 9.30. E, toto rozhodnutie sme prijali na začiatku schôdze, aby sme začali teda o 9. vzhľadom na komplexnosť hlasovania. Ďakujem o 9. hlasovanie. Dnes koordinátori na začiatku sa zhodli na tom, že začíname o 9. Thank you.